przewodniczący! Panie i panowie, otwieram posiedzenie. Dámy a páni, otváram schôdzu. Punktem Prvým bodom na dnešnom uh, bode rokovania sú uh, závery Európskej rady a komisie. Sú to závery zasadnutia zo 16. septembra 2010. My by sme teraz radi medzi sebou privítali pána predsedu Európskej rady Hermana van Rompoja. A vítame v Európskom parlamente aj e, jeho spolupracovníkov. Pán van Rompoj, dávam vám slovo. Vážený pán predseda, drahí kolegovia. Zasadnutie Európskej rady 16. septembra 2010 eh, bolo zvolané najmä s cieľom skúmať zahraničné vzťahy Európskej únie. Tiež sme počas obeda viedli stručnú diskusiu o tzv. úlohovej zložke pre ekonomické riadenie a o eh, naliehavej otázke eh, rómskeho etnika. A ja by som sa venoval všetkým týmto záležitostiam po poradí. Takže v prvom rade zahraničné veci. Keď som pred 8 mesiacmi nastúpil do svojho úradu a navštívil som e, naše hlavné, miest, e, hlavné mesta, nemohol som si nevšimnúť, že po, e, že po samite nasledovala veľká skepsa. Ekonomický výhľad nebol dobrý a iní naši partnery na svete rástli o mnoho rýchlejšie. Okrem toho sme si začali uvedomať to, ako Eh, ekonomický, eh, ekonomická moc vynarajúcich sa krajín znamená reálnu moc na svete. G20 eh, a jej možné rozšírenie je znamením tohto trendu a takisto snahou o reprezentáciu na Medzinárodnom menovom fonde. A tieto veci sa nás dotýkajú, pretože títo noví vynárajúci sa hráči nie vždy majú rovnaké záujmy ako my a Lisabonská zmluva e nutí Európsku úniu, aby chránila svoje zahraničné záujmy a e, aby sa všetky inštitúcie spojili za jedným cieľom. No a ja e, som mohol konštatovať, že hlavy štátov a vlád sa zhodli na tom, že je potrebné spoločne presadzovať zahraničnú politiku, že Európska rada by mala byť viac ich a e, že táto európska inštitúcia by mala hlasnejšie hovoriť spoločným hlasom. My sme hovorili o jednej veci. Ukázalo sa, že je skutočne naliehavé, aby sme riešili najprv naše strategické partnerstva a hlavnou otázkou bolo e, napojiť e, ich ciele na reálny pokrok v teréne. Takže sme hovorili o tom, ako najlepšie využiť situáciu s novou Lisabonskou zmluvou a e, s novou službou pre zahraničné vzťahy. No a ja by som chcel poďakovať všetkým partnerom za úspech týchto rokovaní. Ako zabezpečiť, že to, čo sa deje v Bruseli, ide rovnakým smerom ako to, čo chcú v hlavných mestách, ako, e, mestách. ako koordinovať e, to, čo sa deje na všetkých úrovniach v Bruseli a ako napríklad medzi partnermi, napríklad na samitoch, koordinovať stanoviska v e, ekonomike, životnom prostredí, klíme a hodnotách. To, ako sa nám to podarí, uvidíme e, na výsledkoch a e, na to je potrebné si stanoviť najprv priority. My sme takéto niečo vykonali a to vo viacerých kľúčových oblastiach. E, naše vzťahy s tretimi krajinami musia byť podložené konkrétnymi rokovaniami a možno aj ústupkami. Ja som si z tejto Európskej rady zobral následovné. V prvom rade, toto je začiatok celého procesu. Po druhé, naše e, hlavné posolstvá by e, mali mať mandát Európskej rady, spracované by mali byť zahraničnou radou a najvyššou predstaviteľkou e, Rady pre zahraničné vzťahy, a to ešte pred prípravou samitu G20. Tretí bod. Reciprocita je mm, vo vzťahoch s našimi partnermi kľúčové slovo. Možno tiež hovoriť o tom, že budeme hľadať spoločné záujmy. No a tu e, všeobecný dojem je taký, že zatiaľ sa nám to nedarí. My musíme trvať na tom, že e, výsledky musia byť merateľné a vynutiteľné a e, musíme hľadať konkrétne výhody pre nás aj pre našich partnerov. Ale na toto, drahí kolegovia, potrebujeme lepšiu stratégiu my e, sme našli isté stratégie, vytvorili sme stratégie, ako e, sa pozicionovať voči Číne. Tieto stratégie bude treba ešte doladiť. Takže vďaka e, rokovaniam rady, vďaka stretnutiu s čínskymi partnermi, ktoré sa bude konať v Bruseli o dva týždňa, ktorom sa zúčastním aj ja, aj predseda komisie, budeme, dúfam, hovoriť jedným hlasom za všetkých 27 členov. Doteraz sme sa pripravovali na e, Solský summit e, G20 a následne v novembri sa bude konať summit v Spojených štátoch. A tam by sme mali hovoriť aj o ekonomických výhľadoch. 28. a 29. oktobra sa k tomuto bude konať Európska rada, kde sa budeme pripravovať na toto zasadnutie. A francúzsky e, prezident e, už predstavil svoju svoje e, názory na to, ako by e, mal viesť ako budúci predseda G20 rokovania v roku 2011. Takže toto by nemala byť len nejaká prázdna udalosť. Ďalej, úspech e, rokovaní na Blízkom východe je vecou, ktorá pre Európsku úniu má strategický význam. My sme prijali k tejto veci osobitné vyhlásenie, ktoré je v súlade s našim spoločným stanoviskom z decembra 2009. A pokračujeme v tomto procese cez e, tzv. štvorky alebo kvartety. Západný Balkán, jeho perspektíva a východné partnerstvo sú našimi prioritami. Naša reputácia na svete, alebo teda medzi našimi partnermi v globálnom meradle začína e, podľa toho, aká je situácia za našimi hranicami, hneď v našom okolí. E, akým budeme regionálnym hráčom, takým budeme aj svetovým hráčom. No a naša dôveryhodnosť e, a sila závisí od toho, do akej miery sa zjednotíme. Našu jednotu e, ukazujeme tým, že e, všetkých 27 členských štátov by malo zaviať rovnaké stanovisko k sankciám voči Iránu. A takisto je veľmi dôležité podporiť dialog zastrešený OSN medzi Srbskom a Kosovom. Toto je vec pre Západný Balkán veľmi dôležitá. Teda treba rokovať o stratégiách, o celkovom prístupe ale treba dosiahnuť e, výsledok aj v dvoch konkrétnych záležitostiach. Južná Kórea a Pakistán. My sme e, v týchto dvoch bodoch ukázali, že Európska únia dokáže aj veľmi závažné strategické otázky riešiť veľmi promptne. Južná Korea a slob- e, dohoda o slobodnom obchode s touto krajinou je veľmi, veľmi dôležitá vec, pretože toto je zásadný vzťah, je to obrovský obchodný partner a okrem toho brána k celej azijskej ekonomike Kore, e, Korea e, tri roky sa nedarilo uzavrieť, e, nepodarilo uzavrieť dohodu s touto krajinou a teraz sa vďaka tejto dohode o voľnom obchode sa ušetrí 1,6 miliardy eur za rok. Pakistan. Tu by sme tejto krajine chceli prejaviť a poskytnúť maximálnu podporu po tom, čo ju devastovali obrovské povodne. Teda chceme rozšíriť objem obchodu a chceme, aby sa Pakistan rozvíjal ekonomicky a politicky. A e, radi by sme rozšírili prístup na trhy. Katie Ashton dosiahla dohodu o tomto veľmi dôležitom vyhlásení. E, ďalší veľmi dôležitý bod je úlohová skupina Task Force. My sme počas obeda na Európskej rade hovorili o ekonomike a e, o tom, že je potrebné získať najprv správne, správnych politických spojencov. Európska únia e, sa momentálne zotavuje, ale e, zatiaľ táto práca nie je na konci. No a ja som informoval e, počas obeda mojich kolegov o, úlo- o tejto úlohovej skupine pre ekonomické riadenie a urobil som to aj včera tu v parlamente. A domnievam sa, že teraz sa nachádzame v kľúčovom momente, pretože Eh, máme pomerne, pomerne široký konsenzus o určitých veciach, napríklad rámec o finančnom dohľade, ktorý, ktorý by mal eh, vytvoriť systém na ochranu proti rizikovým bublinám a celkovo rizikovom hospodárení bank. Ďalej eh, je tu dohoda o mm, úprave rozpočtových pravidel, o prispôsobení rozpočtových pravidel v jednotlivých eh, členských krajinách eh, určitým celkovým európskym cieľom na základe tzv. európskeho polroka. Eh, ja som vysvetlil na zasadnutí so siedmimi predsedami vašich skupín a výborov včera, že takéto posilňovanie ekonomického piliera je na prospech našej ekonomickej menovej únii. Niektorí tvrdia, že tieto činnosti neprebiehajú dosť rýchle, ale nám sa podarilo práve naopak ubehnúť veľmi veľkú vzdialenosť za pomerne krátky čas. Od 97. paktu rastu a stability e, k roku 2005, kde došlo k jeho revízii, sme, e, sme vykonali veľký pokrok. Ja predložím globálnu správu o úlohovej skupine 27. septembra a e, v oktobri ukončíme rokovania tak, aby Európska rada mohla na svojom zasadnutí 28. a 29. novembra túto záležitosť schváliť a uzavrieť. Komisia plánuje predložiť do konca septembra legislatívny návrh, ktorý by mal byť v súlade s, jeho právom na, s jej právom na predkladanie iniciatívnych návrhov a toto bude návrh, ktorý potom pôjde do parlamentu a prejde celým legislatívnym procesom a dúfam, že dospeje až k schváleniu. Tieto návrhy komisie, musím povedať, veľmi pozitívne prispievajú k tomu, že sa zachováva hybnosť v tomto procese, pretože momentálne všetci chceme lepšiu Európu a ja som presvedčený, že na budúci týždeň, na budúci mesiac sa nám podarí z krízy, ktorá nás postihla, uh, sa naučiť tie správne veci. Tretia téma Rómovia. Toto je vec, ktorá vás osobitne veľmi zaujíma a okolo stola sa dosiahol konsenzus v piatich bodoch. Mm, toto nie sú formálne závery rady, ale ide o body, kde sa kolegovia zhodli. V prvom rade, členský štát má práva, povinnosť e, konať e, na zachovanie práva a zákonnosti na svojom území. Po druhé, komisia má právo a dokonca aj povinnosť zabezpečiť súlad e, so zákonmi Európskej únie zo strany členských štátov a má právo a povinnosť vykonávať vyšetrovanie či k tomu skutočne dochádza. Po tretie, vzali sme do úvahy vyhlásenie, ktoré vykonal predseda komisie e, v predvečer Európskej rady. Po štvrté, Rešpekt je základné pravidlo vo vzťahoch medzi členskými štátmi a komisiou a po piaté na budúcich zasadnutiach Európskej rady e, budeme hovoriť e, o záležitosti integrácie Rómov. Zákaz akejkoľvek formy diskriminácie, či už na základe štátnej príslušnosti alebo etnické príslušnosti je základným a zakladajúcim princípom Európskej únie a rešpekt pre ľudskosť a ľudskú dôstojnosť je jednou z našich štyroch hlavných hodnot. Takže, drahí e, kolegovia, Vážený pán, pán predseda, zasadnutia Európskej rady by nemali byť e, vnímané ako samity, ale ako pravidelné, dokonca tímové stretnutia Európskej inštitúcie. A ja by som chcel zdôrazniť jednu vec. V súčasnosti, kedy sa znova rozbieha diskusia tu na pôde vášho parlamentu o komunitárnej metóde, e, je čoraz jasnejšie, že Európska rada jednoducho je jednou z inštitúcií Európskej únie a e, má svoju úlohu v príprave na samity G20 a e, práve tu je možné získavať vstupy z členských štátov na najvyššej politickej úrovni, eh, kde je možné eh, presadzovať eh, vyšší, vyššie stotoženie sa s cieľmi Európskej únie. A na Európskej rade sa nezúčastňujú len hlavy štátu a vlád, ale tiež zástupcovia komisie a vysoká predstaviteľka Európskej únie pre zahraničnú politiku. A je to preto, veľmi dôležité fórum. No a od vstupu Lisabonskej stratégie do platnosti e, už e, rada e, nekoná len ako akýsi debatný krúžok predstaviteľov členských štátov, ale snaží sa konať vo všeobecnom európskom záujme navonok aj dovnútra únie. A preto ja osobne investujem čas a energiu do uchovávania a rozvíjania pravidelných kontaktov s predstaviteľmi ostatných inštitúcií, Eh, okrem iného aj s predsedom eh, komisie, s rotujúcim predsedníctvom Európskom bankou, aj vami, vážený pán predseda Európskeho parlamentu, eh, ako aj s predstaviteľmi hlavných politických skupín a parlamentných výborov. A to ďaleko nad rámec toho, čo zakotuje Lisabonská zmluva. My skutočne pracujeme v európskom záujme a snahy našich európskych inštitúcií za uplynulé mesiace konečne prinašajú výsledky. Naše hospodárstva sa zotavujú a to až neočakávanou rýchlosťou. Dôvera sa vracia a zostáva tu. A ja chcem poďakovať Európskemu parlamentu za spoluprácu a za to, že vracia dôveru v zákony a legislatívny proces. Mnoho členských štátov e, momentálne realizuje reformy a ja by som chcel zložiť poklonu tým, e, tým vládam, ktoré sa odhodlali s veľkou politickou E, vôľou presadiť zmeny. Kríza zatiaľ neskončila a to určite nie v oblasti zamestnanosti, aj keď aj tam dochádza k zlepšeniu. E, my momentálne sa nachádzame v lepšej situácii než v minulosti, ale e, nemôžeme si sadnúť so založenými rukami. Ešte máme pred sebou veľa práce. Ďakujem veľmi pekne. Uh, Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, za uh, tento váš príhovor aj za vaše, za vaše uh, pripomienky na Margo zasadnutia Európskej rady. A teraz by som dal za komisiu slovo pánovi Marošovi Ševčoviču ako je podpredsedovi. Ďakujem, pán predseda, vážené poslankyne, poslanci, kolegovia. Parlament vždy veľmi jasne hovoril, že jedným z hlavných cieľov Lisabonskej zmluvy je dosiahnuť eh, posilnenie našho postavenia na medzinárodnej scéne a komisia eh, plne sa pres- nasadzuje za tento cieľ. Sme eh, angažovaní pre Európu, myslím, že je to dobré pre celý svet. pomáha nám to presadzovať naše zájmy, presadzovať naše hodnoty a prispievať k celosvetovému úsiliu na riešenie spoločných víziev od klimatických zmien cez bezpečnosť až po nedostatok zdrojov a e, prekonávanie hospodárskych kríz. Máme príležitosti a máme zodpovednosť a Lisabonská zmluva nám dala nástroje na to, aby sme zabezpečili naše ciele v obidvoch e, oblastiach. Ako všetci vieme, toto je neustála práca. Doma sa musíme naučiť, ako najlepšie využívať Lisabonské štruktúry s našimi partnermi. Musíme po, e, preukázať, že Európa je presvedčivým partnerom. Nestane sa to z večera do rána, ale minulý týždeň bol dôležitým krokom na dosiahnutie tohto cieľa práve, e, bolo práve zasadnutie Európskej rady. V posledných mesiacoch e, od vstupnej do platnosti Lisabonskej zmluvy sme urobili veľký pokrok. Baronka Eštonová už je hlasom Európy v globálnej globálnej aréne a myslím, že s podporou parlamentu čoskoro budeme mať e, funkčnú Európsku zahraničnú službu a európske inštitúcie postupne preberajú funkce, funkcie rotujúceho predsedníctva pri reprezentácii a koordinácii. Európska rada identifikovala ďalšie kroky tak, e, pokiaľ ide o postup, ako aj podstatu. Bolo najmä poukázané na to, že Európa musí robiť viac, aby sme mali konzistentnejšiu a koherentnejšiu politiku voči našim strategickým partnerom. Možno e, sa treba začať pozerať hlavne e, a konkrétne na Čínu. Veľmi dôležité je, že Európska rada sa vráti k budovaniu spoločného e, prístupu e, pravidelne, v pravidelných odstupoch. Vieme, aké problémy pred nami sú, chýba nám prioritizácia, je to taký prístup určitého vianočného stromčeka voči našim partnerom, že nedokážeme sa naozaj dohodnúť na tom, čo chceme. A mm, toto je dôležitý odkaz, ktorý neslobodno podkopávať zo strany členských štátov a EÚ. Sme v pozícii, kedy prezident Van Rompuy a predseda Barroso hovoria za EÚ na samitoch a robia to na základe autority vychádzajúcej zo skutočného konsenzu EÚ a členských štátov, e, ktoré sa angažujú za určitú agendu. Komisia je presvedčená, že to bol dôležitý krok, aby sme identifikovali konkrétne priority vo vzťahu k našim strategickým partnerom a teraz musíme ehm, vysielať rovnaký stabilný, konzistentný odkaz našim partnerom vo svete. Ehm, na jeseň máme kľúčové samity s Čínou, Indiou, ehm, Ruskom a samozrejme so Spojenými štátmi. Potom je tu samozrejme G20, Ázia, Európa a Samit EU Afrika. A všetky tieto udalosti musia mať ekonomický rozmer, ktorí zastávajú aj záujmy tohto parlamentu. Obchod je kľúčovou témou, je veľmi symbol, silným symbolom, že na okraji tohto zasadnutia bola dosiahnutá dohoda o obchodnej a obchodných vzťahoch medzi EU a Kóreou. Naznačuje nám to, čo je možné. Je to dohoda, ktorá nebola jednoduchá, ale je tam perspektíva obrovských e, obchodných prínosov. Bolo tiež dohodnuté, že by sme mali nájsť e, spôsoby prostredníctvom obchodu pomoc Pakistanu. Samozrejme, že už teraz robíme veľa v oblasti humanitárnej pomoci a rozvoja a rozvojovej pomoci, čo samozrejme bude kľúčové pre rekonštrukciu a obnovu tejto krajiny. Avšak je tiež správne povedať, že by sme mali pomôcť dlhodobej perspektíve pakistanskej ekonomiky prostredníctvom obchodných opatrení. A komisia bude predkladať konkrétne návrhy od budúceho mesiaca. Nadchádzajúce francúzske predsedníctvo v G20, G8 bolo tiež identifikované ako veľmi dobrá príležitosť na zabezpečenie toho, že európske ciele budú uh, na poprednom mieste. A my to využívame ako dôležitú platformu pre EÚ v nadchádzajúcom roku. Chcem povedať tiež pár slov o dvoch ďalších témach. Jednak je tam to ekonomické riadenie, potom práca pra, pracovnej skupiny, ktorej predseda eh, pán, pán Fan Rompoy. A musím povedať, že sme urobili obrovský kus eh, práce od mája. Komisia predloží na budúci týždeň návrhy a teraz je správny čas na to, aby sme začali fázu spolurozhodovania, aby sme začali s podrobným preskúmavaním legislatívnych návrhov, aby sme sa dopracovali k tomu, že v polovici budúceho roka budeme mať funkčný nový systém. Viem, že parlament si uvedomuje, eh, že je žiaduce, aby sme rýchlo začali aby ste rýchlo začali skúmať tieto návrhy. Balík bude mať tri ciele. Prvý, posilniť e, dodržiavanie paktu stability a rastu zo strany členských štátov. Po druhé, rozšíriť ekonomický dohľad, aby sme sa vysporiadali s nerovnováhami. A po tretie, aby ekonomický dohľad fungoval lepšie prostredníctvom sankcií, ktoré budú progresívne, férovo uplatňované a budú uplatňované dostatočne včas, aby naozaj priniesli želaný účinok. Čiže potrebujeme takto zásadne zásadne pod, pod, posilniť našu dôveryhodnosť ekonomického riadenia, najmä v oblasti eurozóny. Čiže um, na budúci mesiac e, pracovná skupina Task Force predloží Európskej rade e, svoju záverečnú správu k tejto téme. No a napokon ešte tu téma Rómov. Chcem povedať jednu vec. Komisia má e, zodpovednosť ako strážca zmluv. A nám sú naše zodpovednosti dosť jasné. Nebudeme pristupovať na kompromisy, pokiaľ ide o dodržiavanie komunitárneho práva a budeme chrániť naše európske hodnoty v plnej miere. Takže sme skúmali, či sa dodržiavali, e, e, dodržiavalo právo EÚ, pokiaľ ide voľný pohyb a tak ďalej. Robíme teda analýzu a čoskoro sa na tú analýzu pozrieť samotné kolégium. Ale nesmieme zabúdať, čo je veľmi dôležité, a povedal by som, že dokonca mm, podstatnou súčasťou tejto diskusie. A to je zmiernenie e, zlej situácie Rómov a ich lepšia integrácia. A preto paralelne skúmame e, to, ako e, po tých našich aprílových návrhoch využiť fondy EÚ na pomoc Rómom, aké ďalšie kroky by sme mohli prijať, aby sme mali naozaj hmatateľnú podporu na ich začlenenie do spoločnosti a poprvýkrát e, dnes e, zasadne pracovná skupina za týmto účelom a do konca tohto roku predloží svoje výsledky. Samozrejme, parlament bude e, pravidelne informovaný o postupe práce a na záver, pán predseda, na tejto Európskej rade sme diskutovali o tom, ako posilniť našu schopnosť konať externe aj interne, ako priniesť e, alebo dosiahnuť lepšie výsledky pre občanov EÚ. E, všetky inštitúcie a nástroje EÚ veľmi intenzívne e, sa využívajú, pracujú a komisia sa teší na spoluprácu s parlamentom, aby prehlbila prácu, aby zabezpečila efektívne realizovanie našich politík. Ďakujem. Mister... Ďakujem, pán podpredseda Európskej komisie. V mene politických skupín vystúpi najprv pán Jozef Do za EPP. Nech sa páči. Pán predseda Buzek, pán prezident Van Rampuj, pán podpredseda komisie Ševčovič, drahí kolegovia. Európska rada sa zaoberala otázkami e, európskymi svetovými partnermi a takisto aj svetovými veľmocami. Avšak verejná mienka bola veľmi ostražitá, hlavne okladom diskusie o Romoch. Ja by som chcela teraz povedať e, stanovisko mojej frakcie k tejto otázke. Hlavne každý členský štát musí vždy dodržiavať európske právo a Európska komisia, ktorý je strážca zmluv, musí to zabezpečiť e, s čo najväčšou nestrannosťou. Všetky štáty EÚ sú si rovné pred zákonom. A toto je sila Európy. A za týchto podmienok my dodržiavame rozhodnutie komisie, ktoré nás žiada, aby Francúzsko objasnilo, aké tie opatrenia prijalo a my nepochopujeme to, že Francúzsko na to zareaguje veľmi starostlivo. Po druhé, EPP ľutuje, ako aféra sa stala hlavnou záležitosťou a že ide vlastne o takú symbolickú tému hodnot, zodpovednosti, solidarity, ktorú Európska únia je nositeľou, takisto s, s, s čo najväčšou vážnosťou a, a Pritom vzájomná rešpekt by mal byť eh, tou základnou silou medzi vzťahmi medzi, európsky, eh, medzi jednotlivými členskými štátmi a európskymi inštitúciami. A moja frakcia nakoniec eh, vyzýva to, aby sme implementovali naozaj európske riešenie pre integráciu všetkých menšín v Európe, pretože v súčasnej hospodárskej kríze veľmi dobre vieme, že toto ešte prehlbuje všetky zlé vzťahy medzi týmito menšinami a zvyškom obyvateľstva EÚ. Dámy a páni, ak každý náš spoluobčan bude musieť, alebo teda má tieto práva, každý by mal tiež sa skloniť pred svojimi povinnosťami. Áno, slobodný pohyb občanov to je právo a parlament naozaj vyzýval k tomu, aby sme v tomto neustupovali, ale takisto musíme dodržiavať aj zákon, musíme sa integrovať do svojej hostiteľskej krajiny, musíme sa snažiť zapísať deti do svojej školy a takisto dodržiavať to, aby chodili do tejto školy a rešpektovať ďalší. Myslím to, že toto sú tiež e, povinnosti, ktoré každý musí dodržiavať. Toto je teda otázka, takisto aj postoj EPP. Je to stanovisko, ktoré sa opiera o princípy a hodnoty, ktoré ide ešte mimo ďalej ako kritiky niektorých eh, ďalších skupín, ktorí eh, sa nechali uniesť touto témou. Eh, piatok eh, Európska rada sa zaoberala touto otázkou, zaoberala sa takisto aj hospodárskou správou a našou situáciou. Ako môžeme akceptovať to, že Európska únia je prvou, alebo bude prvou, teda najväčšou svetovou veľmocou, ktorá musí dodržiavať ľudské právo a takisto aj multilateralizmus a že napriek tomuto Európska únia už neváži toľko na svetovej scéne. My sme najväčší donátori na svete, napríklad pre Palestínu. A pritom nie sme prítomní pri rokovacom stole, pán predseda. Musíme naozaj dohľadať na to, aby toto sa zmenilo. A takisto rada spomína zaujímavé kroky, avšak veľmi dobre vieme, že častokrát e, je, sú naše kroky spochybňované. Teraz hovorím o tom, že máme jednotnú silu a že to nie je len vlastne, e, nie sme len 20 alebo niekoľko e, diplomácií, ktoré majú rôzne názory. Avšak my rátame s vami. Naozaj je to metóda, ktorou Európska únia môže dosiahnuť to, že bude naozaj veľká na svetovej scéne. Musia byť racionalizované ďalšie oblasti a Európska zahraničná služba je prvým dobrým krokom Eh, v tejto oblasti. Myslíme tiež na finančné zdroje v oblasti teda, eh, obrany a bezpečnosti, ktoré by mali byť lepšie prerozdeľované a vynaložené na spoločné eh, ciele. Ja chcem podporiť členské štáty, aby v nasledujúcich mesiacoch išli za týmito cieľmi. Pokiaľ ide o hospodárske riadenie, nakoniec moja skupina je za ten prvý krok, teda task force, ktorú, ktorú bude riadiť pán Fan Rampuj a kde budú prísne dodržiavané pravidla paktu stability a rastu, s tým, že e, budú prijaté takisto aj zastrašujúce sankcie. Musíme sa dostať z hospodárskej krízy, musíme prestať s tými ilúziami, ktoré nás ukolísali. Hospodárske riadenie hospodárska správa a hospodárska a sociálna správa, toto všetko musí byť prepojené. Veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť. Ďakujem pekne, pán predseda. A teraz dostane slovo predseda SED, SAD, pán Martin Šulc. Ďakujem, pán predseda, ďakujem, pán uh, eh, Rompaj, veľmi uh, som vás pozorne počúvala, zhrnujúc by sa mohol povedať, všetko je super, v rade nie sú žiadne problémy, ja to musím zobrať tak, že vy ste tam boli a nie, ja, vy ste to zažili na vlastnej koži a nie. A napriek tomu ja som to vnímal trošku inak, to zasadnutie Európskej rady, než to, čo ste tu predniesli vy. Myslím, že to, čo sme zažili, minimálne v dvoch prípadoch, bolo určité stavanie sa na zadné šéfov vlád proti európskej realite. Tie štyri hlavné slobody, ktoré sú od nás tu garantované, sú sloboda pohybu služieb, kapitálu, tovaru a osôb v Európskej únii. A mám pocit, že minimálne voľný pohyb osôb musí ešte v Európskej únii dostať rovnaké postavenie ako voľný pohyb kapitálu. A niekedy by som si dokonca prial, že kapitál by možno bol tak intenzívne e, riešený v Európe, ako sa preberá e, e, voľný pohyb osôb. Čo zažívame, vy ste to naznačili, ale nevyslovili, je, že v tomto postlisabonskom procese, v ktorom sa teraz nachádzame, sa inštitúcie mm, snažia vybojovať si svoju mocenskú pozíciu. A my, čo sme zažili v Rade, je teda tá vami prezentovaná nová inštitúcia, pretože Európska rada šéfov štátov a vlád e, vlastne ako inštitúcia funguje až po Lisabone. Táto nová inštitúcia sa snaží zabezpečiť si svoju mocenskú pozíciu. To nie je nič nečestné, to si robí každá inštitúcia tiež. Ale v súvislosti s tým, čo sa deje v Európskej rade, je tu obrovské riziko. A síce, že v procese po Lisabone kompetencie prenesené na EÚ, ktoré v zmluve sú určené pre inštitúciu spoločenstva, Um, a tieto kompetencie majú byť vlastne kvázi majú podliehať schvalovaniu Európskej rady, to som ja v poslednom prejave eh, označil za nejakú direktoriálnu vládu a to je nesprávna cesta. Nemôžeme na jednej strane propagovať, eh, čo ste urobili, napríklad v medzinárodnej politike a v medzinárodnej diplomácii, v medzinárodnom obchode. Potrebujeme jednotné európske odkazy, jednotné európske konanie, vystupovanie a zároveň, ale nemôžem povedať, že áno, ale len vtedy, keď sa nám to hodí do našich národných záujmov. Ak sa nám to nehodí, ak to pre našu vnútornú politiku nie je vhodné, tak to nechceme. Ale to je presne to, čo sa momentálne v Európskej únii deje. A to nie je niečo, čo by sa špecificky týkalo nejakej jednej vlády. EPP má e, väčšinu vlád, ale aj sociálne, sociálne demokrati e, zostavujú vlády a všetci, všetci konajú rovnako. Čiže nie je to spojené s ideológiou, je to spojené s inštitúciou. A táto inštitucionálna hrozba ohrozuje celú Európu. Úlohou Európskeho parlamentu je e, veľmi výrazne a preto apelujem na všetky politické skupiny veľmi jasne povedať, že my chceme, aby to, čo kolega Dol označil za komunitárnu metódu, to je vlastne presadzovanie e, našich komunitárnych kompetencií na riešenie problémov. My chceme, aby sa to aj spoločne robilo na európskej úrovni. Viete si tu niekto predstaviť, že by sme mali nejaký problém s medo, že by sme ešte menový problém mohli vyriešiť na národnej úrovni, že by sme ešte nejaké takéto problémy mohli riešiť na národnej vnútroštátnej úrovni. Nie. Nejaký obchodný problém v celosvetovej obchodnej politike môže nejaký jeden členský štát ešte vôbec sám zvládať? Áno, mohli by sme ako EÚ diskutovať s Čínou, ako EÚ, ktorá má 500 miliónov obyvateľov a je tam sila 27 ekonomik, to je jedna možnosť. Ale môžeme sa aj rozdrobiť eh, na Nemecko samotné, Francúzsko samotné, Lotyšsko samotné, Cyper, eh, Cyprus samotné a Malta. Aj tak by sa to dalo, ale myslím, že na Číňanov by to neurobilo veľký dojem, keby ste tam takto prišli, pán Van Rompuy. Takže potrebujeme tú komunitárnu metódu, tú metódu spoločenstva a podľa mňa je úlohou tohto parlamentu aby sme presadzovali tú metódu spoločenstva. Komisia poprvýkrát vystúpením predsedu Baroza vo veci Rómov ukázala, že je ochotná e, na, pristúpiť na boj. Tú otázku Rómov vyriešime. A vyriešime to túto v parlamente tak, ako sme to všetci hovorili. Jednoducho dôstojnosť človeka je nedotknutelná a to platí aj pre komplikované menšiny a preto neustúpime v tejto otázke. Ale ďalšia výzva je niekde úplne inde. Je tu ešte finančný výhľad, finančná perspektíva a poviem vám už teraz, že tam tá stratégia opätovnej, opätovného znárodňovania týchto politík narazí na veľký odpor Európskeho parlamentu. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, pán predseda Šulc, poprosím vás, je tu otázka na vás. Súhlasíte? Súhlasíte, hej? Takže pani Morvaj, položte prosím otázku. Pán Šulc, moja otázka je veľmi stručná a jednoduchá. Ako tie názory občanov v našich členských štátoch týkajúce sa domácej úrovne možno takýmto spôsobom úplne zanedbať? Ako podľa vášho názoru je to v súlade so základnými princípmi demokracie, že mm, rozhodnutia na európskej úrovni, ktoré obvykle vykonávajú nevolení jednotlivci, môžu jednoducho prevážiť nad e, vôľou občanov. Toto je veľmi jednoduchá otázka, myslím si. Thank you. Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda Šulc. Eh, <clears throat> Vážená kolegyňa, každý právny štát má povinnosť dbať o to, aby právo v jeho kompetencii bolo presadzované a uplatňované. Preto 100% zdieľam názor ľudí, ktorí hovoria, že ak v jednotlivých prípadoch sú e, s jednotlivými občanmi e, problémy bez ohľadu na to, z ktorého sú členského štátu, tak je na členskom štáte, aby tie problémy riešil, pokiaľ tam dojde k nejakej trestnej činnosti, tak tam treba um, trestné stíhanie. Ale na druhej strane je tu aj právo spoločenstva, právo Európskej únie a členské štáty majú takisto povinnosť akceptovať právo Európskej únie a v prípade potreby ho presadzovať. A presne to v konkrétnom prípade Rómov žiadame. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Teraz eh, pán predseda Giefer Hofstadt z eh, ALDE. Ďakujem veľmi pekne, pán eh, predseda. Ja chcem v prvom rade poďakovať pánovi predsedovi Fan Rompojovi za informáciu o tejto veľmi dôležitej rade. Mm, a ja by som chcel v prvom rade nadviazať na vašu poslednú časť toho vášho vystúpenia a to otázku Rómov. Ja by som chcel tiež mojim kolegom z EPP veľmi jednoznačne odkázať, že komisia v otázke Rómov konala správnym spôsobom. My e, nemáme žiadny dôvod ju kritizovať. My práve by sme mali komisiu v tomto boji podporiť. A ja by som chcel apelovať na komisiu, aby e, aby e, sa pridržiavala svojho stanoviska, pretože tuto dnes riešime veľmi základnú, veľmi dôležitú otázku. Ja si myslím, že tieto hodnoty sú rovnako dôležité ako pravidlá jednotného spoločného trhu v Európskej únii. A je navyše veľmi dôležité, aby každý chápal a videl, že Európska komisia sa e, stavia ku každému členskému štátu rovnako, bez ohľadu na to, či je veľký alebo malý. Jednoducho tu rozdiel medzi veľkými a malými nie je a pravidla treba uplatňovať rovnako. Na nešťastie je pravdou, že Európsky summit bol e, možno troška unesený e, touto Mm, otázku. Jednoducho táto otázka mm, sa tam vnútila a mm, veľmi často e, aj európska politika je vnímaná cez len cez prízmu tohoto problému. Isté, je tu otázka ekonomického riadenia. My e, v tejto veci nesmieme váhať. Jednoducho Nesmieme sa vystaviť na pospas prípadnej novej budúcej ekonomickej a hospodárskej kríze bez toho, aby sme mali k dispozícii nástroje, nástroje hospodárskeho riadenia, pretože ten menový pilier nebude a nemôže fungovať bez piliera ekonomického. Ak sa pozrieme na, e, na marže, na spredy e, napríklad v Nemecku e, medzi úrokovými sadzbami sú veľmi vysoké. Čiže my dnes práve potrebujeme balík o e, ekonomickom riadení a ja dúfam, že komisia s ním príde do 29. septembra, ako prislúbila. No a pre mňa je najdôležitejšie byť dôveryhodný a tento balík by mal reagovať na tri podmienky. V prvom rade, teda prvá tá podmienka je, pán predseda, ako ste vy vždy e, zastávali, nejde len o presadzovanie finančného dohľadu, ale o zlepšovanie makroekonomického dohľadu, pretože to je práve, e, to je práve ponaučenie z tejto gréckej dlhovej krízy. Nejde len o monetárne záležitosti, ide o celkový stav makroekonomiku danej krajiny. Druhý bod sú, e, sú účinné sankcie. A ja osobne sa domnievam, že najlepším spôsobom, ako to e, urobiť, sú v prvom rade progresívne sankcie. Po druhé, kombinácia finančných pokút a politických pokút. E, či, e, tu nie je voľba jedny či druhé, ale e, mali by sme ísť cestou kombinácie oboch. A po tretie, v niektorých prípadoch by to mohlo znamenať tiež, že hlasovacie práva budú pozastavené pre tých, ktorí porušujú pravidlá. Je to tak v bežnom živote a malo by to tak byť aj v politickom živote, povedal by som. A po tretie, treťou podmienkou, podľa môjho názoru, pán predseda, je to, že spúšťač by mal byť v rukách komisie a Európskej centrálnej banky, pretože ja si myslím, a povedal som to už niekoľkokrát, že dohľad členskými štátmi jednoducho nefunguje. Nefungovalo to s Lisabonskou zmluvou, nefungovalo to s paktom stability a nebude to fungovať ani v budúcnosti. Videli sme to. Videli sme to s Nemeckom a Francúzskom, ktoré neuplatňovali v roku 2005 pravidla paktu stability a keď sa im to nedarilo, jednoducho pakt stability zmenili. A stane sa to aj v budúcnosti. Takže ten spúšťač musí byť v rukách komisie a nie v rukách jednotlivého členského štátu. A ja dúfam, minimálne ja dúfam, že 29. septembra a e, to aj na základe e, práce tej účelovej skupiny bude na stole dôveryhodný materiál. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, za tieto vaše pripomienky. Teraz pani Rebeka Harm, spolupredsedníčka skupiny Zelených. Ďakujem, pán predseda. Pán predseda Fan Rompoy, ja som si teda vypočula správu o poslednom samite, ktorý nesmiem nazývať summit, pretože išlo zasadnutie rady. Túto správu počujem už po tretíkrát a aj tá verejná správa ma vlastne nabada myslieť si, že vy a my e, žijeme v rôznych galaxiách. To, čo očakávam, keď sa stretnú šéfovia štátov a vlád Európskej únie spolu s ministrami zahraničných vecí v Bruseli v časoch ešte stále um, ehm, prevladajúcej krízy. To, čo očakávam, je niečo úplne iné, než to, čo ste vy vlastne nám dodali a vy to prezentujete ako úspechy tohto samitu, ktorý sa smie nazývať len rada. No musím povedať, že v podstate ste neurobili nič a vôbec vaša úloha, pán predseda rady, úloha osoby, ktorá predsedá pracovnej skupine na hľadanie východiska z krízy v Európe. Myslím, že najmä nad vašou úlohou by ste sa mali zamyslieť. Ja som rada, že som počula, že komisia túto hru už nebude ďalej podporovať, teda že by sa presúval uh, vplyv opäť na členské štáty. Takže komisia predloží návrhy, ako, hospodárs, ako by mohla vyzerať spoločná hospodárska vláda v Bruseli. A mám pocit, že okrem iného vaša veľmi obsesívna koncentrácia na trestné mechanizmy, uh, ktoré vôbec nie sú možné bez nejakej zmeny zmluv, že takéto sústredenie vlastne vedie len k tomu, že dnes máme tú situáciu, že e, členské štáty hovoria, že sa zhodneme na tom, že sa nedohodneme, ale pokroky k cieľu viac spoločného vládnutia ne, ste nedosiahli. Takúto bilanciu nemôžete predložiť a netvárte sa, že je to tak, pretože uh, to určite neslúži k pozitívnemu e, vnímaniu e, Európy v čase krízy. Skôr je to škodlivé a vy tu máte zodpovednosť za vyprofilovanie európskej politiky. A môj dojem je, aj keď je to určite náročné, a že Lisabonská zmluva možno nestavia úplne presné línie. Mali by ste úprimne urobiť viac pre tú uh, spoločnú politiku a myslím, že to, tento to nárok ste nesplnili. Čo sa týka Rómov, musím povedať, že nesúhlasím s tým, že tam bolo jednostranné ospravedlnenie sa zo strany pani Reding. Ja stále ešte očakávam, že Francúzi vysvetlia, prečo dnes uh, je možné otvorene klamať komisii, a že to nie je hodné ja to nechápem. Ja som rada, a myslím, že najlepší výsledok tohto samitu je, že pán Barozo e, sa postavil za pani Reding. Jednoducho musí sa e, rozbehnúť toto vyšetrovacie konanie a musí byť veľmi obsiahle. A myšlienka pani Reding, k tej by som sa chcela e, dostať. Ja teda sa zaoberám tým, že v čase takéto veľké neistoty, v čase hospodárskej finančnej krízy, v čase neistých perspektív, v čase rastúcej chudoby v EÚ, že šéfovia štátov a vlád, respektíve šéfovia ako je Nikola Sarkozy alebo Silvio Berlusconi, nemohol by som, mohla by som spomenúť ešte ďalších vedúcich e, štátnych hercov v Európe v tejto veci, že tí vnútropolitické poli- problémy a svoju neschopnosť e, viesť politiku v kríze, že to schovávajú za politiku, ktorá v podstate len útočí len využíva tento repertoár eh, neznašanlivosti voči cudzincom a strachu voči cudzincom. Ja by som vám dovolila si pripomenúť na minulé storočie tu v Európe, čo treba mať na pamäti. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za váš príhovor. Teraz pán Timothy Kirkhope eh, za konzervatívcov a reformistov. Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, ja by som chcel povedať niekoľko stručných eh, veci predtým, než sa dostanem k svojej, svojej hlavnému cieľu svojho príhovoru. Ja by som chcel poblahoželať rade za to, že prispela k zlepšeniu e, problému, teda riešeniu problému ekonomického riadenia v Európe. A ďalej k Rómom e, my sme boli nútení, e, aby bolo dané jasné právne stanovisko od strážcov zmluvy, teda komisia. Ja sa obávam, že útoky na Francúzov len kvôli tomuto a myslím si, že niektoré výroky nie sú e, veľmi lichotivé, jednoducho neprinášajú nič nového. Ja by som, e, my, my budeme dnes do obeda hlasovať o vyhlásení o Pakistane, um, o strategickej e, o tomto strategickom partnerovi Európskej únie a cieľom je poskytnúť Pakistanu rozvojovú pomoc. A ja viem, že rada sa dohodla na komplexnom balíku opatrení, ktoré by mali pomôcť Pakistanu v budúcom vývoji. Rozvojová pomoc eh, pre Pakistán, pán predseda, eh, tak ako kdekoľvek inde je potrebná a nová koaličná vláda Spojeného kráľovstva je hrdá, že 7,7 eh, svojho hrubého domáceho 0,7 hrubého domáceho produktu plánuje venovať práve rozvojovej pomoci. Ale pomoc je len jednou stránkou veci. Budúca budúci rozvoj sveta stojí na tom, ako každá z krajín bude schopná rozvinúť e, robustné obchodné vzťahy. A ja by som chcel Pakistanu povedať, že treba znížiť e, clá na kľúčové importné tovary do Európskej únie, aby Pakistan mohol z tohoto profitovať. A e, to preto, lebo akákoľvek rozvojová pomoc je obmedzená časovo. Treba podporiť rozvoj obchodných partnerstiev medzi EÚ a Pakistanom a toto bol návrh eh, Davida Camerona, premiéra Spojeného kráľovstva a eh, koaličný eh, minister obchodu Ed David tento návrh podporil. Ja sa však obávam, pán predseda, že potreba zohľadniť citlivé záležitosti, citlivé témy mm, odvetvia podnikov povedie k tomu, že výsledné opatrenie bude veľmi mierne a polovičné. No a vzhľadom k tomu, že pakistánsky ľud sa nachádza vo veľmi ťažkej situácii, takéto riešenie by bolo naozaj e, veľmi nešťastné. My budeme dohľadať na to, aby ambície, ktoré pôvodne boli kladené do tohto, e, do tohto vyhlásenia, neboli rozmelnené. Ďakujem veľmi pekne. Teraz e, pán Patrik Lechiarik, Spojená lavica. Conseil européen, les grands... Drahí kolegovia, e, Francúzsky prezident e, sa vyjadril proti Komisii, aby e, naozaj bránil lov na časť rómskeho obyvateľstva, ale kvôli našim hodnotám francúzska vláda, ako aj ostatní musia naozaj odstúpiť od tohto očierňovania a od týchto expulzií Európska zjednotená ľavica žiada, aby tzv. smernica o návrate 2008 bola naozaj označená za hambu, takisto aj všetky partnerstva, pokiaľ ide o zaslanie späť e, na pakistanských utečencov, aby toto všetko bolo zrušené. Potrebujeme prijať e, konkrétne opatrenia, pán prezident, aby sme nakoniec sa dostali aby sme dostali rómske obyvateľstvo z chudoby. Táto politika proti migrujúcim, proti pristahovalcom teraz ničí E, morálnu e, morálny vplyv Európy, ktorú môže mať na svete. A tá, ten antieurópsky populizmus len živí e, xenofóbiu. Je to tak, ako Bertolt Brecht to nazýval hambou sveta. Európska rada, vy ste znova v podstate vyprodukovali nejaké že vraj priaznivé výsledky, avšak ja zoberiem len niekoľko príkladov. Eh, ultraliberalizmus, ktorý má dostať eh, svet z hospodárskej krízy, ja citujem teraz váš text, by mal umožniť eh, obchody, dohovory o voľnom obchode. Vy ste sa rozhodli vytvoriť transatlantický trh, čiže predniesť normy z USA ku nám a tak ďalej a e, získať väčšiu, väčší vplyv ešte aj na to, Avšak, pán predseda, voľná výmena alebo obchod a militarizmus, ktorý tu vy navrhujete, budú nakoniec tí, ktorí potopia Európu. Pokiaľ ide o zahraničnú politiku, máte tu projekt, citujem, e, strategických úsmernení, ktoré budú jasné. Avšak o čo vlastne ide presne? Podľa zjednotenej európskej ľavice dobrá zahraničná politika by nemala e, spočívať v tom, že budeme sa snažiť bojovať proti chudobe, proti hladu, e, proti e, znižovaniu chudoby alebo mm, anulácie dlhu a tak ďalej aby sa nám podarilo dosiahnuť úspech na samite v Cancúne ohľadom klímy. Avšak my sme prvou obchodnou zónou, avšak mali by sme zároveň začať sa venovať aj e, v otázkam finančných e, e, mm, poplatkov. Čo chcete urobiť preto, aby naozaj ten dialog, ktorý sa začal medzi Izraelom a Palestínou, bol završený úspechom? Nehovoríte teraz o hraniciach ani o Jeruzalemi ako hlavnom meste a tak ďalej, aby pritom nerobíte nič proti nezákonným osadám, ktoré sa nachádzajú na palestinskom území. Čo chcete hovoriť, alebo čo chcete urobiť v E, ďalších oblastiach, pokiaľ ide napríklad o dohľad, o sankcie voči štátom, ktoré nedodržiavajú e, finančné záväzky, ktoré majú veľké sociálne výdavky, ale neustále vlastne podporujú len silové e, peňažné oblasti. Čo chcete urobiť preto, aby sa naštartoval priemysel, polnohospodárstvo alebo služby na základe novej bázy, ktorá by podporovala vytvorenie zamestnaneckých miest? Čo chcete aplikovať? Aké sankcie keď, ktoré by vlastne ešte stiažili uh, e, situáciu uh, tak uh, národov, ako aj obyvateľstva. Aké sú tie iniciatívy, ktoré zamýšľate prijať? A teraz pán predseda prerušuje pána rečníka. Prosím. Teraz pani Nikica Vela za skupinu EFD. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. K otázke Rómov. Ja chcem povedať, že sa nedomnievam, že problémom je vyhostenie z Francúzska. Problémom sú, sú skôr nehumánne podmienky, v ktorých Romovia žijú a to e, vo väčšine krajín, kde, e, kde sa nachádzajú. Namiesto toho, aby sme to odsudili, by sme sa všetci mali snažiť práve naopak o to, aby sme navrhli e, nejakú úpravu, ktorá by z Rómov urobila národnostnú menšinu v každej krajine a potom by bolo možné vypracovať nejaký celoeurópsky program, napríklad v rámci programu e, sociálnej exkluzie. Pretože vyhostenie to je len jeden aspekt tohto problému. Podmienky, e, v ktorých Romovia žijú, to je ten hlavný problém. A pokiaľ ide o e, závery z, zo zasadnutia rady, vy ste hovorili o vzájomných, vzájomných záujmoch s našimi obchodnými partnermi Čína e, momentálne žiada o investície v Európe, o otvorenie tohto pola investícií do európskych, do európskych odvetví. A ja si myslím, že toto je veľmi zaujímavý aspekt a e, chcem sa spýtať, čo na samite s Čínou chcete urobiť s prekážkami, ktoré Európa kladie e, Číne pri investovaní v Európe. Sú tieto prekažky súvisiace s rôznymi vecami. Ďakujem veľmi pekne. Teraz eh, pán Faneke nezaradený. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Eh, reálny program eh, Európskej rady minulé, z minulého týždňa bol zatienený tou show politicky korektného nezmyslu, ktorý rozpútala Vivian Redingová proti politike vyhostovania Rómov vo Francúzsku. To, čo povedala komisia, bolo celkom správne. Členské štáty majú právo, a nielen právo, ale povinnosť zasiahnuť proti nepriateľnému e, znepríjemňovaniu života, proti zanedbávaniu výchovy detí, proti nelegálnej imigrácii. Jednoducho členské štáty majú povinnosť chrániť svojich občanov a problém Rómov, Cigáňov e, jednoducho nie je riešený e, dostatočne. Rómovia podľa toho, čo hovoríte vy, by mohli pokojne sa, sa usadiť na esplanáde v hlavnom meste. No a prezident Van Rompuy znova nepovedal nič, e, hovorí veľké slova, ale e, nič z toho nevyplýva. Vyzerá, že tá debata nemala nejakú chrbticu, takže ja môžem konštatovať z toho všetkého a konštatujem to veľmi e, nerád, že <laughs> vďaka Francúzsku a vďaka Taliansku sa sa aj na tejto Európskej rade postavila konečne hrádza tej, tej zvôli európskych úradníkov. Teda aspoň v tomto prípade to nie je pre Európu nič zlé. Thank you. Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda Európskej rady, možno chcete povedať pár slov, takže máte teraz eh, možnosť. Monsieur président, chers collègues. Predseda, drahí kolegovia, niekoľko slov. Eh, stručná odpoveď na tieto otázky. Vždy sú rôzne spôsoby na to, ako môžeme vysvetliť alebo vyjadriť niektoré e, záležitosti. Môžeme sa nechať e, viesť vnímaním rôznym alebo rôznymi charaktermi na báze istých skutočností. Čo sa vlastne stalo počas v týchto 8 prvých mesiacoch tohto roku s no- tou novou komisiou, ako aj s novými inštitúciami po vstupe do platnosti Lisabonskej zmluvy. Podarilo sa nám sa dohodnúť na finančnom dohľade, ktorý je veľmi dôležitý. To je výsledok veľkého úsilia a spolupráce v spolupráci s parlamentom. Takisto sme sa dohodli po dlhých rokovaniach na spoločnej zahraničnej činnosti, teda na spoločnej Európskej zahraničnej službe, čiže nová diplomácia zastupujúca Európsku úniu. Takže to sú dve veľké skutočnosti, dve veľké úlohy, ktoré sa nám podarilo zrealizovať v rámci inštitucionálnej výstavby, ktorá je veľmi zložitá. Avšak chceli sme tak. Dohodli sme sa na veľmi dôležitom balíčku na pomoc Grécku prežiť. Takisto sme dospeli k dohode 110 miliard eur na reformný program, ktorý je veľmi dôležitý, ktorý sa snažíme realizovať napriek veľkým ťažkostiam, ktorým čelí grécka vláda. Takisto sme dospeli k dohode k balíčku 55 miliard eur. 550 miliard eur podpory v prípade financovania, teda pri, financovania v prípade a za istých e, okolností, čo zavážilo, čo pomohlo trhom a vytvorilo nové perspektívy. Na základe impulzu Európskej únii bola započatá veľká reforma a viem, že mnohé sú namietané mnohými členskými štátmi. Veľké reformy sme započali v mnohých členských štátoch bez nátlaku zo strany inštitúcií. Pokiaľ ide o zahraničnú politiku, chcem to pripomenúť, sme sa dohodli 27. po Bezpečnostnej rade ohľadom sankcií k Iránu a o dodatočných sankciách, čo nebolo zrejme vôbec na počiatku. Ďalej sme dospeli k dohode ohľadom uznesenia 27 štátov dospel k tejto dohode k Srbsku a Kosovu. Viete, že 5 členských štátov pritom neuznáva ešte stále Kosovo. Takže to bol veľmi dôležitý dialog pre stabilitu a mier v tejto oblasti, ktorá je tiež európskou oblasťou, ktorá by mala mať európsku perspektívu. Takisto sme sa dohodli o alebo dospeli k obchodnej dohode. Ďalej, dohodli sme sa takisto nielen na finančnom a balíčku, ale aj obchodnom balíčku pre Pakistán. Súhlasili sme s globálnym prístupom k Blízkému východu, avšak v decembri 2009 sme vypracovali spoločné stanovisko 27 k jednému z najkomplikovanejších zón na Blízkom východe. Avšak my sme k tomu dodali ešte ďalšie, nové uznesenie, ktoré bolo dokonca prevzaté kvartetom pred niekoľkými dňami. Toto všetko bolo realizované za títo mesiace, takže to sú skutočnosti. A ja sa držím týchto faktov. Pokiaľ ide o task force. Áno, pracujeme veľmi pomaly. Avšak teraz nepracujeme pomaly, pretože sme začali v máji, teraz je september. A za niekoľko mesiacov sme urobili veľké kroky vpred a ukončíme to v decembri, nie teda v decembri, tak teda ako sme si stanovili, ale už na konci oktobra. A ja vás ubezpečujem, že budem môcť predložiť správu o kvalitatívnych výsledkoch veľmi dôležitého charakteru výsledkov tejto skupiny a ich práce. My pracujeme spoločne, ruka v ruke s komisiou, preto aby sme tieto výsledky zabezpečili. Žiadna rivalita tu neexistuje medzi inštitúciami. Ďalej, pokiaľ ide o problematiku Rómov, ja opakujem 5 bodov, nie záverov rady, pretože sme to neuzavreli ako tak, ale myslím, že týchto 5 bodov na tom sme sa dohodli na základe širokého konsenzu, takže netreba hľadať tu nejaké zamienky. A tak, ako ma žiadali na komisii, komisia začala práce na tom, aby vypracovala plán lepšej integrácie niektorých menšín, vrátane Rómov, do Európskej únie. Chcel by som ešte dodať niekoľko slov v holandčine, ktorá je tiež jazykom niektorých z menšín. Drahí kolegovia, bilancia týchto prvých eh, mesiacov, eh, kedy okolnosti boli veľmi, veľmi komplikované, napriek všetkému je bilancia pozitívna Nikdy sme si nemysleli, že ekonomický rast sa obnoví tak rýchlo a e, hoci je ten rast veľmi krehký a e, miestami aj slabý, možno povedať, že pred pár mesiacmi sme by sme si nikdy nepomysleli, že v jednej z krajín bude tento rast dnes 3,5 e, a nikdy by sme si zrejme nemysleli, že priemer v Európe bude 1,5%. Keby to niekto povedal, aj tak tomu nikto neuverí. Vo viacerých krajinách sa objavili veľmi, veľmi komplikované politické a sociálne okolnosti a napriek týmto okolnostiam sa začali uplatňovať programy reforiem. Takže preto všetko hovorím, že e, my, keď teraz pracujeme e, na novom systéme ekonomického riadenia v Európe, tak je to veľký úspech. Takže my sa snažíme zlepšiť okolnosti e, v hospodárstve aj v zamestnanosti a to, že sa situácia zlepšuje, to nie je nejaká náhoda. To je práve výsledok činnosti, e, ako je táto naša. A posledné slovo z mojej strany. Ja sa domnievam, že mnoho európskych občanov, a to nielen dnes, e, očakáva že budeme sa hádať, budeme debatovať o tom, ktorá metóda je najlepšia. Práve toto je princíp e, komunitárnej metódy. Ale občania očakávajú okrem tejto debaty z našej strany najmä výsledky a očakávajú najmä akúsi perspektívu, výhľad. A ak ten výhľad bude lepší, tak e, to treba povedať, pretože občania získajú väčšiu dôveru a to je ten najväčší príspevok e, nielen pre európsku myšlienku, ale aj pre ekonomický rast. Takže držme sa faktov, ja sa týchto faktov držím a nenechám sa e, zviesť nejakým, e, nejakým pokriveným vnímaním. A e, je mi jasné, že za tých uplynulých 8 mesiacov sa nám podarilo so všetkými inštitúciami dosiahnuť pokrok a že ideme dobrým smerom. A teraz ide o to, aby sme v nasledujúcich mesiacoch to, tento smer ešte posilnili. Uh, Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, pán podpredseda komisie, pán Ševčovič. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja veľmi rýchlo zareagujem na vyhlásenie politických e, vodcov politických skupín. Prvá vec, otázka Rómov. A opäť chcem vás ubezpečiť, parlament, že komisia bude posúpať v dvoch líniách. Jednak veľmi presná, podrobná právna analýza situácie a druhá línia bude podpora integrácii Rómov, pretože viete, že všetci voláme po európskom riešení už veľmi dlho. Komisia odvedla veľký kus práce počas španielského predsedníctva. Spolu s týmto predsedníctvom sme zorganizovali v Kordobe ministerský summit. Všetci vieme, že účasť nebola práve najlepšia, takže využíme túto príležitosť, túto rozpravu na to, aby sme opätovne oživili celý proces, aby sme opätovne naštartovali rozmýšľanie nad tým, ako lepšie využiť naše zdroje a nástroje do budúcnosti, pretože je dosť jasné, že Potrebujeme európsky konsenzus v tejto veci, potrebujeme podporu a angažovanosť európskych inštitúcií, aj národných a miestnych e, orgánov a občianskej spoločnosti a potrebujeme sa všetci e, zjednotiť jedným smerom. Len takto sa dopracujeme k pozitívnemu e, riešeniu utrpenia Romov v Európe. Pokiaľ ide o návrhy týkajúce sa ekonomického riadenia, chcel by som ubezpečiť vodcov politických skupín, že naši experti sa budú zaoberať otázkami makroekonomických nerovnovách prostredníctvom lepšieho dohľadu. Pos- navrhujeme posilnenie národných fiskálnych rámcov a navrhujeme posilnenie paktu stability a rastu, najmä sústrediac sa na znižovanie e, dlhov a posilňovanie stability a kladenie väčšieho dôrazu na prevenciu. Takže 29. septembra predložíme balík piatich návrhov na reguláciu a jeden e, návrh smernice. A myslím, že priority, ktoré e, spomínali vodce politických skupín, budú zohľadnené v tomto balíku návrhov, ktorý predložíme čoskoro. Čo sa týka Pakistanu, myslím, že sme urobili veľa, že sme sa stali eh, hlavným mm, zahraničným prispiateľom v Pakistane. Myslím, že našu úlohu eh, si veľmi jasne uvedomujú, uznávajú, ale je jasné, že to boli len prvé kroky v pomoci Pakistánu. Musíme robiť viac, musíme byť konzistentnejší a musíme skombinovať humanitárnu pomoc s rozvojovou pomocou a so zlepšením obchodného prístupu pre produkty z Pakistanu na európsky trh. Čo robíme teraz? E, to sú opatrenia, ktoré môžeme prijať čo najrychlejšie a na to e, potrebujeme dodržiavať pravidla VTO a musíme pod, mať podporu našich partnerov vo VTO, ale hľadáme tiež spôsoby, ako vytvárať e, vlastne opravnosť Pakistanu aj pre tieto ciele našich strategií. A myslím, že takto dosiahneme rýchly a úspešný, rýchle a úspešné obnovenie. Čo sa týka Blízkeho východu, myslím, že e, tento parlament aj rada, Európska rada, komisia si uvedomujú, že je nevyhnutné, že toto je špičkovou politickou prioritou na globálnej politickej scéne. A chcem všetkých vás ubezpečiť, že baronka Ashton Eh, jasne sa podiela na tomto procese, pravidelne informuje kolegium o tom, ako by sme mohli spolupracovať, čo by sme mohli urobiť v budúcnosti viac a je teda v každodennom kontakte s hlavnými uh, lídrami v tomto procese. Pán Do povedal, že úloha EÚ v zrýchľovaní tohto procesu je podstatná a môžem vás ubezpečiť, že uh, za komisiu a určite aj za baronku Ešlevu. Môžem povedať, že urobím všetko, čo bude v našich silách, aby sme zohrali dobre túto našu úlohu v tomto procese. Ďakujem, pán podpredseda komisie. Ďalší rečníci, kolega Ivo Belet, minúta 30. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, pán Van Rompuy, príjemné predpoludne. Ja som vás počul povedať, že európsky občan čaká na výsledky a myslím, že to je úplná pravda a je to základná jediná podmienka našej činnosti a na to musíme hovoriť jedným hlasom. Minimálne na, nasledujú, na nadchádzajúcom samite s azijskými partnermi a s, predsed, s prezidentom Obamom v nasledujúcich týždňoch. A ja dúfam, že e, tam budeme týmto spoločným hlasom skutočne hovoriť. Mm, čakajú nás naozaj mesiace, e, v ktorých budeme musieť debatovať o mnohých veciach a medzi nimi napríklad o klíme. A my musíme sa odhodlať prísť e, s našimi myšlienkami k tomu stolu. Daň, o, daň, o, daň na, finančné transakcie, tá by sa mohla stať tzv. daňou Robina Huda. E, to je ďalšia taká vec. E, investície do obnoviteľných energií a do e, energetickej účinnosti. To je vec, ktorá sa týka nielen Európy, ale napríklad aj Afriky. Vy viete, pán predseda, že, že sa angažujeme v Afrike, že sa snažíme znižovať chudobu, že sa snažíme presadzovať napríklad obnoviteľné zdroje energie, ktoré môžu byť jedným z najúčinnejších nástrojov, ako dosiahnuť tento cieľ. A e, toto je priestor, kde by sme nemali úplne ustúpiť Azícom a Číňanom. Afrika je jednoducho príliš dôležitý kontinent. E, domnievam, si, že, domnievam sa, že e, doteraz sa nám darilo celkom dobre, ale Napriek tomu e, mnohí zaznávali na začiatku e, tie kroky, ktoré sa podnikli, neuznávali ani vás. Ale ja si myslím, že po tom, čo e, sme pomerne dobre prečkali tú ekonomickú a finančnú búrku, sa nám už môže dariť len lepšie. Takže ja vám osobne želám veľa úspechov. Madame Veronique de Kaiser. Ďakujem, pani Veronique de Kaiser, 1 minúta 30. Ďakujem pekne, pán predseda. Je pravda, že sme očakávali radu ohľadom hospodárskej správy, ako aj o eh, Roma. Hovorili sme veľa o, eh, mm, reakcii pani Redingovej, aby som sa chcela dodať niečo iné. My podporujeme ju aj v, v podstate aj v obsahu. Eh, chcem k tomu sa vyjadriť viacej. Nemôžeme nekonečne konfiškovať si tento svet, pretože musíme si pripomínať, že cigáni, tak ako aj židia, ako aj homosexuáli, ako aj komunisti, boli v táboroch, boli v koncentračných táboroch a pani Redingová má právo povedať, že od tejto chvíle od tejto doby sme sa my rozhodli Európa mať mier a už nikdy diskriminovať na základe e, príslušnosti k rase. A preto ju podporujeme. Podporujeme komisiu, my oceňujeme ten spôsob, ako straží zmluvy a my tiež, ako aj ostatní hovoríme, že sú veľké a malé krajiny a musia si byť rovné. Avšak na základe tejto rady chcem vám povedať, že vnímanie e, toho, ako e, tento, e, táto xenofobia neustále stúpa pre mňa, to je úplne hrozná skúsenosť, pretože znova e, ma to vracia do 30 rokov a mali by sme byť ostražití kvôli budúcnosti. Pokiaľ ide o hospodárske riadenie, veľmi rýchlo, vy ste povedali pán Van Rompuy, Task Force pokročila vpred, budeme mať závery v oktobri, pár slov. E, hovorili ste o mechanizmu dohľadu, o striktnom dodržiavaní e, pravidel a hovorili ste áno pre sociálnu oblasť, áno pre dôchodky, áno pre sociálne parametre, bez toho, že, by, že, to, že to nie je záležitosť členských štátov. Ja sa domnievam, že to by sme mali e, vnímať inak. Mali by sme rozmýšľať nad tým na základne sociálnych parametrov a nemali by sme ísť proti e, občanom. Ďakujem, prerušuje ju pán predseda a teraz to je pán Lambsdorff. Ďakujem, pán predseda. Bolo to pracovné zasadnutie Európskej rady, na ktorom sa hovorilo aj o zahraničnej politike a takmer zároveň v OSN Čína a mnohé rozvojové krajiny boli proti uh, posilneniu postave, e, teda hlasovali proti postave, e, posilneniu postavenia vás a baronky Eštonovej vo voľnom zhromaždení. Myslím, že to by mala byť tiež téma na samite s Čínou. A myslím, že jednu vec sa ukazuje celkom jasne a síce, že EÚ má ešte veľmi dlhú cestu pred sebou k politickej veľmoci. Dnes sme hospodárskou veľmocou a preto od nás očakávajú občania a občianky, že uh, urobíme svoje na tomto poli, že vyriešime tú krízu. A teraz je task force. Pán Van povedali ste, že je tam veľký konsenzus, že uh, koncom mesiaca, a teda koncom mesiaca bude tento konsenzus potrebený skúške 29. septembra. Komisia predloží svoje podklady. Vy ste povedali, že 27. predložíte vy svoj návrh a dúfam, že to bude aspoň do určitej miery zladené eh, a to, že hovoríte po holandsky, sa mi páči, teda, že ste sa priznali, alebo že ste sa prihlásili k tejto metóde spoločenstva, to je veľmi privítaniahodné. Čo sa týka dohľadu národnej fiskálnej politiky v Európskom polroku, fajn, to tiež vítame. Čo sa týka sankcií, hovoríte, že treba ešte trošku popracovať, všetci vieme, čo to znamená, že jednoducho nie je tam zhoda. Takže v končnom dôsledku na konci mesiaca to všetko bude podrobené veľkej skúške. Prečo my ako parlament trváme na tej metóde spoločenstva? Kolega Šulc na to poukázal, jednoducho ešte E, si dolaďujeme ten náš e, lisabonský e, stroj. Ale jedna vec je jasná. Rada je orgánom Európskej únie. Čo to znamená pre jej seba pochopenie, ešte presne nevieme. Často nám to pripadá ako nejaké združenie členských štátov, ktoré zastupujú svoje národné záujmy. Samozrejme, jeden národný záujem, záujem Spojeného kráľovstva, je mať minimálnu reguláciu vo finančnom sektore. A metóda spoločnosti je jediným jedinou šancou, ako brániť celoeurópsky záujem proti národným záujmom a preto tento parlament tak trvá na uplatnení metódy spoločenstva a e, veľmi sa teším po vašom holandskom vystúpení, že to vidíte rovnako. Ďakujem. Madame Jill. Ďakujem veľmi pekne. Pani Jill Evans na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Toto je kritická chvíľa, kedy Európska únia musí presadiť a ukázať svoje, svoju vodcovskú úlohu na svete, ale, a to nielen v otázke, ako je klíma, ale aj spôsob riadenia. My musíme však skvalitniť riadenie na viacerých úrovniach. Musíme napraviť deficit riadenia zanechaný po Lisabonskej zmluve a musíme presadiť prístup, ktorý bude rešpektovať aj úlohu regiónov a nižších úrovní riadenia. No a treba tiež potvrdiť e, znova záväzok znižovať rozdiely medzi regiónmi. Ja by som chcela privítať e, e, teda budem, budem rada, že privítam pána predsedu Barosa budú týždne v mojom volebnom okresku o Velse, kde panuje jedna z najhlbších úrovní chudoby a ja by som chcela pánovi Barosovi ukázať, ako financovanie z e, Európskej únie pomáha pri odbúravaní tejto chudoby. No a e, podobne to pokračuje v ďalších regiónoch, ale regionálne financovanie by nemalo byť nacionalizované, by nemalo byť znárodnené a prenesené na vyšší úroveň. Čiže e, treba si dávať pozor, aby pri budovaní nového systému riadenia sa nenarušili tie výhody, ktoré dnes existujú. Ďakujem veľmi pekne. E, pani Jill Evans, teraz e, pán Dirk Jan Epping na 1,5 minútu. Pán predseda, ja by som chcel poprosiť pána Ferhovstada, aby zostal v miestnosti, aby zostal tu. Mm, Rómovia predstavujú e, sociálny problém Európy, ktorý je tu už dlho a je okolo neho kopa pokritectva. Ja som si vypočul do záujmu to, čo pán Ferovstad povedal e, na minulom zasadnutí, kde e, obvinil pána Sarkozyho z toho, čo urobil sám. Pán Ferovstad totiž v 99. deportoval skupiny Rómov na Slovensko. Toto boli e, Rómovia, ktorí jednoducho e, po celých skupinách museli ísť naspäť. E, mimovládne organizácie proti tomuto kroku protestovali a táto snemovňa má právo vedieť, ľudia jednoducho majú právo vedieť, že takéto niečo sa deje, že pán Ferovsta teraz proti tomu protestuje. Takže um, Mm, neviem, možno dôvod, prečo pán Ferovstad nepočúva, je, že nechce, aby sa mu to pripomínalo, ale ja to práve robím a preto som bol zvolený, aby som mu pripomínal, čo urobil. A ak uh, pán predseda niekedy dostane Nobelovú cenu za pokritectvo, uh, tak uh, určite to bude zaslúžené. Ďakujem veľmi pekne. Thank you, colleague. Um, the next speak... Ďakujem veľmi pekne. Ďalším rečníkom Mario Borgezio. Jedna minúta. Ďakujem pekne, pán predseda. Najprv by som chcel povedať uh, uh, niečo k pani komisárky Redingovej, že zabudla na uh, to, že aspoň by spomenula, ako uh, situácia Rómov uh, bola riešená na pôde v Luxemburgu. Pre, prečo? Pretože uh, vytvorenie rómskych táborov je, je uh, zakázané v mnohých členských štátoch. Takže uh, Európska rada, ktorá nakoniec sa, sa e, združila e, lídrov štátov, nám dala zase dobrú lekciu patriotizmu, Európskej komisie, ktorá si nemôže dovoliť ani kvôli svojim komisá- cez e, svojich komisárov e, napadať e, nie, niekoho zo svojich členských štátov, nejak predstaviteľa členských štátov, aj keď ide treba zo Francúzska a tak ďalej. Je tu veľký rozdiel medzi tým, čo vy voláte európskym právom alebo právom občanov. Európske právo je možno právo, na základe ktorého môžete ukradnúť uh, deti, ako môžete presadzovať rasistický populizmus, ale ako to aj napísal Le Monde uh, počas eh, Dejeuner de Fiel. Ďakujem veľmi pekne. Ďalším rečníkom je pán Daniel Fanner Stup za nezaradený. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Pán predseda, pred dvomi týždňami parlament prijal skutočne smiešne uznesenie. Uznesenie, ktoré vinili Francúzsko zo všetkého a už vyhlasovalo rozsudok. Bola to veľmi zvláštna situácia, kde e, si Európsky parlament uzurpoval právo sudcu. E, komisárka Redingová to zaklincovala, keď to porovnala s druhou svetovou vojnou. E, takže tam zrejme bola neznalosť faktov. Pán predseda, Európsky parlament je legislatívna moc a Eh, nemala by, eh, nemal by vyhlasovať takéto, takéto veci bez oboznámenia sa s faktami. Európske inštitúcie jednoducho by mali reagovať s väčšou znalosťou aj eh, práva, aj nejakých moresov. Mm, okrem toho, právna otázka, do akej miery môže členský štát Európskej únie vyhostiť nejakých občanov do iného členského štátu Európskej únie, je tu otázka určitej slušnosti a to je, že táto vec sa má riešiť pred súdom, či už miestnym alebo európskym. Otázka Európou je interná vec a mala by sa riešiť pred súdom a Európsky parlament a komisia jednoducho nie sú príslušné orgány na to, aby to riešili. Okrem tej právnej otázky, teda toho, či ich vyhostiť alebo nie, e, je to e, vec určitej pohostinnosti. Doteraz v podstate sa akceptuje, že ak niekto príde do vášho domu, e, čo si vám rozbije, zoberie, tak jednoducho tam nenecháte bývať. Ako e, pristupovať k občanom, ktorí páchajú neprávosti v iných krajinách členských štátov? Čiže e, isté európske občania, ktorí povedzme sú nezamestnaní, berú podporu, páchajú kriminalitu, jednoducho by mali byť vyhostení. To, to jednoducho je základný princíp a Európsky parlament a komisia sa k tomu nemusia vyjadrovať. Je to vec pre súdy. Ďakujem veľmi pekne, drahý kolega pán kolega Werner Langen na 1 minútu 30. Pán predseda, obdivujem váš optimizmus eh, v predkladaní vašej predbežnej správy k Task Force. Veď uvidíme, ku ko ktorým uh, konkrétnym výsledkom sa potom dopracujete. Ale čo sa týka hodnotenia hospodárskej situácie, tak podľa mňa, tak ako po, uh, predseda komisie Barozo, ste veľmi predčasne povedali, že hospodárstvo sa zásadne ozdravilo. Ja si myslím, že pokiaľ USA nie je v tomto člne s nami, tak uh, hospodárska kríza nie je za nami. A určite je dobré, že konštatujete pokroky, všetci spoločne dúfame, že sa aj naozaj zrealizujú, ale keby to bolo podľa pani Lagarde a tá diskusia možno sa v týchto dňoch trošku zastavila. Eh, ona tvrdila, že Nemecko na úkor ostatných členských štátov EÚ posunilo svoju hospodárskú eh, konkurencieschopnosť. Takže um, asi, asi by sme neboli v tej situácii, v akej sme. Keby nebola tá lokomotíva, tak by sme sa neboli dostali z tej krízy a keď tá lokomotíva trošku spomaluje, tak ten vlak asi nedôjde do cieľa. Uh, Hovorili ste o otázke zadlženia a riešenia, riešení tejto otázky. Myslím, že to patrí k veci. Nestačí len mať tu ten európsky semester, to je dobre, správne, fajn, že sa to presadilo, ale bez nejakej silnejšej automatiky ktorá bude podľať komisii, nie ministrom financií, bez toho sa opatrenia paktu stability a rastu nepodarí presadiť, nepodarí sa presadiť to, o čom sa diskutuje a aby sme opätovne získali dôveru, to je dôležité, ale podarí sa to len, keď, ako povedali ostatní kolegovia, tu bude uplatňovaná metóda spoločenstva a budú zapo- zapojené do toho ďalšie inštitúcie. Ďakujem. Stefan. Kolega Stefan Hughes na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Čo sa týka ekonomického riadenia, naša skupina potrebu, pod, podporuje úsilie na dosiahnutie ekonomickej koordinácie v Európe, ale mám pochybnosti o tom, ktorým smerom sa uberá rada a komisia. E, e, ako by sa posilňoval nejaký nevyvážnený prístup, ktorý tu už máme viac ako jedno desaťročie. E, vychádzame z toho, že vyvážené rozpočty s flexibilnejšími trhmi práce samé o sebe prinesú riadne zdieľaný rast a prosperitu. Zdravé verejné financie sú veľmi dôležité, ale kedykoľvek Musíme mať tú rovnováhu správnu medzi potenciálne konfliktnými cieľmi politiky a to sa ignoruje. To, čo sa navrhuje na 24 pre 24 miliónov nezamestnaných v Európe. Fiskálna e, konsolidácia a to všetko nepostačuje. Potrebujeme ekonomické riadenie, ktoré zabezpečí vyvážený mix politík, kde budú verejné financie ozdravené, kde bude plná a kvalitná zamestnanosť. Tento cieľ musí z ruka v ruke s reformou súčasného systému, pretože inak to bude nevyužitá príležitosť, ak sa mm, budeme sústrediť len na vyváženie rozpočtov a na znižovanie verejného dlhu. Táto stratégia je nesprávna tak z ekonomického, ako aj zo sociálneho pohľadu. Ďakujem pekne, ďakujem vážený pán kolega. Teraz je tu otázka na vás, kolega Jus. Je tu na vás otázka. Pán kolega Jus, je tu na vás otázka. Súhlasíte? Pán Lambsdorff, nech sa páči. Áno, kolega Jus, už sme spolupracovali a veľmi si vážim Eh, vašu prácu, ale v čase krízy a pokiaľ ide o tie opatrenia, tak sa hlboko milíte, tak ako väčšina eh, vašej politickej skupiny. Nesúhlasili by ste s tým, že to boli nadmerné dlhy, teda príliš veľa výdavkov pri eh, realizovaní tých tzv. politických cieľov, ktoré prispeli k tejto kríze. A nesúhlasili by ste so mnou aj v tom, že práve preto je teraz dôležité postaviť sa na stabilitu a na fíška a ozdravenie teda verejných financií, aby sme sa vymotali z tejto krízy. Ja, ja, ja, ja. Nož kolegovia, kolega Hughes, a je veľmi ťažké kolegovia do jednej minúty napchať všetky argumenty, ale ja som povedal, že zdravé verejné financie sú veľmi dôležité, s tým absolútne súhlasíme, ale načasovanie a tá metóda je tiež kľúčová rozhodujúca. Ak pôjdeme príliš rýchlo, tak ako sa navrhuje, tak sa dostaneme k tým, k 3% k tomu kritériu do roku 2013, to by mohlo podkopať akékoľvek vyhliadky rastu, kde by sme potom mali dlhodobú stagnáciu, dlhodobú veľkú nezamestnanosť. To je nesprávny prístup. Potrebujeme dvoj, eh, dvojkolajový prístup, aby sme to mali skombinované. Ďakujem. Ďakujem obom kolegom za diskusiu je to veľmi zaujímavé mať takúto naozaj napínavú diskusiu tu v parlamente. Kolega Mario Mauro, 1 minúta 30. Ďakujem, pán predseda. Dve otázky, úprimné otázky na prezidenta rady a takisto na podpredsedu komisie z mojej strany. Prvá sa týka tej logiky, tej filozofie ohľadom eh, rastu a ohľadom vytvorenia Európskej zahraničnej služby. Ja som bol veľmi zasiahnutý tým, že medzi menovaním na pani predsedkyne Ashtonovej bola takisto menovaný jeden Holandian z Južnej Afriky, ďalej jeden Francúz z Čadu, potom jeden Španiel z Argentíny a potom jeden Talian z Albánska. Takže toto možno uh, nedefinuje. Chcel by som vedieť, že aká filozofia či neokoloniálna filozofia viedla toto menovanie. Pokiaľ ide o tú organizáciu tejto Európskej zahraničnej služby, to je len otázka, teda, pretože mali sme veľkú ambíciu uh, aká bude úloha tejto Európy do budúcnosti. A je to úloha Európy e, s, uspokojiť sa s regionálnymi politikami rôznych e, členských štátov. My všetko vždy pomýlime a zle urobíme. Druhá otázka sa týka rómskej oblasti. Vieme, že máme tu rôznych politikov, ktorí môžu e, kritizovať rôznych členov vlády, rôzne vlády kvôli im ich reakciám. Avšak tu je zásadná otázka. Chceme komunitarizovať túto otázku záležitosti Rómov a takisto chceme spoločne na európskej úrovni nájsť riešenia pre rómskú problematiku a chceme takisto na európskej úrovni sa posnažiť čeliť práve tejto otázke pristahovalstva, ktoré prochádza z juhu eh, časti sveta, pretože toto je tá zásadná otázka, pretože inak sa budeme medzi sebou naťahovať bez toho, že by sme pochopili tie zásadné problémy, s ktorými čelia, ktorým čelia naši občania. Ďakujem. Pán kolega, teraz pani Pervanš Bereš, eh, si jedna minúta. Ďakujem pekne, pán predseda. E, pán predseda, pokiaľ ide o rómskú otázku, myslím, že by bolo užitočné v tejto štádiu diskusie by sme mali pripomenúť e, to heslo Európskej únie a to je rozmanitosť v jednotnosti. to by sa malo aplikovať v jednote, malo by sa to aplikovať takisto na e, Rómov, takisto teda dodržiavajme aj diverzitu, alebo teda tú rozdielnosť Rómov a potom tá stratégia, ktorú by sme chceli mať Stratégia 2020, tam sme stanovili boj proti sociálnej exklúzii a proti chudobe ako jeden z našich najväčších cieľov. E, kde teda potrebujeme hľadať nejaké nové cieľ, e, nové stratégie, e, niečo nové definovať, financovať, posnažiť sa a potom sa nám bude, potom urobíme veľký krok v romskej integrácii. Pán predseda, všetci hovoria o veľkom úspechu stanoviť si teda európskych semester. Ale až doteraz ja som ešte stále nepochopila, aká bude úloha Európskeho parlamentu v tomto európskom semestri či pôjde naozaj len o jednoduchú organizáciu diskusí, tak ako to mala častokrát, a aj keď častokrát sme teda nesplnili žiadne ciele. Dovolte mi, prosím vás, vás interpelovať. Vy, keď ste sa stretli s ministrom eh, sociálnych záležitostí, vy ste uh, si vypočuli, čo vám povedali. Hospodárske riadenie, ktoré v, alebo hospodárska správa, ktorá teraz eh, by mala zabezpečiť zamestnanecké miesta, ešte nie je taká, aby mohla práve s čeliť e, tým výzvam, ktoré sú pred nami. Potrebujeme vyváženú hospodárskú správu a teraz e, pán predseda prerušuje rečničku. Jacek sariusz 1.30. Pán Jacek Zaruzovský, e, pán predseda, späť k zahraničnej politike, čo mala byť hlavná téma samitu. Potrebujeme zahraničnú politiku, ktorá nebude len reagovať, ale bude mať stratégiu, bude hľadať do budúcnosti, predvídať, bude holistická a bude sa snažiť dosiahnuť dlhodobé ciele súčasná diskuta o EAS e žiaľ e, vyvoláva prehnané očakávania a ak tento nový nástroj e, nebude sprevádzaný nejakou komplexnejšou európskou politikou, nemá, na, nemá nádej na úspech. Je to len nástroj, nie je to, nie je to konečná možnosť, nie je to konečný cieľ. Potrebujeme lepšiu politiku a lepšiu stratégiu, v ktorej zblížime členské štáty. A ja tu práve vidím veľmi veľkú dôležitú úlohu predsedu rady, ktorý by mal spájať eh, hlavy štátu a vláda, primeť ich k tomu, aby eh, zastavali spoločné stanovisko. A eh, je tu tiež úloha predsedu parlamentu, ktorý by tiež mohol nabadať, nabadať k určitej súdržnosti. Potrebujeme konzistentnejšiu zahraničnú politiku a ešte stále tu je priestor na úspech ehm, lepšie geografické zastúpenie Európskej únie, ktorá pozostáva z 27 krajín, je nevyhnutná. My potrebujeme kompetentnejšiu, bohatšiu zahraničnú politiku, ktorá bude čerpať z minulých skúseností všetkých 27 štátov a pokiaľ ide o strategických partnerov, budeme si musieť zadefinovať nejaký zoznam strategických partnerov, ktorý je momentálne príliš dlhý. My e, všetkých z nich e, voláme, že sú prioritní. Pre mňa je ten zoznam príliš dlhý. Mali by sme si stanoviť skutočne zo pár prioritných partnerov a e, to len tých, ktorí majú podobné ciele ako my v oblasti politiky a možno aj podobné hodnoty a e, s ktorými budeme chcieť e, spoločne riešiť e, globálne záležitosti. Práve týchto by sme mali nazývať partnermi strategickej dôležitosti. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pán predseda. Teraz pán David Maria Sasoli. Jednu minútu. Pán predseda, minulý týždeň sme sa zúčastňovali veľmi zaujímavého spektaklu, ktoré ste ktorému predsedali Berlusconi a takisto aj Sarkozy pri ich prejavoch, ktoré mm, vyjadrie v v mene ich eh, krajín. Videli sme, že mm, Francúzi majú naozaj vážne pro- problémy a takisto aj Italiani eh, neakceptovali vôbec kritiky a po druhé, chceli aj e, komisárov umlčať a zbaviť ich ich práva vyjadriť sa. Pripomňujeme si to, že tento Európsky parlament, e, je tu naša úloha presadiť to, že vlastne Romovia sú takisto občanmi Európy a musia, musíme použiť tie nástroje, aby ich ľudské práva boli presadené. Takže nemôžeme mať naozaj strach pred tým, aby sme započali tie iniciatívy na ich obranu. Tak e, ako môžeme teda mať spoločné stratégie preto, to, aby sme sa dostali z hospodárskej krízy, keď sa nevieme deliť o ďalšie práva. Myslím, že toto je extrémny populizmus, ktorý sme teraz e, zažili v Európe a ktorý šíri strach za vašho predsedníctvo. Komisia musí e, bojovať za väčšiu, sociálnejšiu Európu a preto sa domnievame, že Pán predseda prerušuje rečníka. Francisco José Milan Mon, 130, colleague, for you. Gracias, presidente. Celebro mucho que el Consejo Europeo ja som, pán predseda, veľmi rád, že sa e, Európska rada zaoberala práve zahraničnou službou Európskej únie, pretože my momentálne e, žijeme vo svete, kde rastie polarita aj v, v ekonomickej a politickej oblasti a kde funguje čoraz viac veľkých aktérov. Toto sú globálne problémy, ktoré nemôže ani jedna krajina riešiť samotná, ani OSN, ani Spojené štáty. A ako povedal predseda komisia a predseda rady, v globálnom svete je veľkosť dôležitá a Európa e, musí spojiť všetkých svojich e, členov a musí konať ako veľký hráč a musí e, predstaviť e, jednotné stanovisko. Toto jednoducho e, by e, malo e, byť našou budúcou úlohou. Takisto treba pripravovať lepšie budúce samity a minulého 14. septembra, kedy sa konalo rokovanie, to, bolo, to bol vlastne príklad takéto prípravy. Ďalej, ekonomické riadenie. Tu ide v podstate o akési, o akési globalizáciu riadenia na, na vyššej úrovni a v vo všetkých týchto úlohách, úlohách je potrebné koordinovať tieto činnosti, napríklad so Spojenými štátmi ako so strategickým partnerom. E, je e, zo všetko najdôležitejšie, aby sme pripravili dobre ten e, summit G20 v novembri. Ja by som chcel poďakovať všetkým vám, páni, aby za to, že sa snažíte o vyššiu konzistentnosť a jednotu v Európskej únii, ale je veľmi dôležité, aby všetkých 27 členov mali spoločnú, malo spoločnú politickú vôľu tento proces zjednocovania vôle e, je dlhý, je komplikovaný, ale veľmi potrebné, aby sme to vykonali na to, aby Európa pokročila vpred. Pretože e, teraz to bude nová éra. Ďakujem veľmi pekne, prerušuje predseda rečníka. Bolo to troška rýchlejšie a mm, tlmočníci vás nepretlmočili úplne presne, hovorí pán predseda, takže nehovorte na budúce príli- e, tak rýchlo. Teraz pani Zita Gurmaj. Jednu minútu, prosím. Vážený pán predseda, vážený pán predseda komisie, kolegovia EÚ a má mnohé národy a uh, títo si zaslúžia všetku ochranu. EÚ má obrovskú, obrovský potenciál byť veľmocou, ako sme videli aj v uh, hospodárskej a E, kultúrnej oblasti, v politike ešte ostávame často rozdelení, takže e, potrebujeme zefektívniť našu naše spoločné konanie, chýba nám spoločný hlas. Spoločná zahraničná bezpečnostná politika a spoločná obranná politika zatiaľ sú neviditeľné z politického pohľadu. Či sa nám to páči alebo nie, spoločný hlas bude znamenať, že potrebujeme lepšiu koordináciu zahraničnej a bezpečnostnej politiky. Zahraničná politika a spoločná politika, ktoré idú naozaj až do jadra národnej zvrchovanosti, to je, to je fakt, ale ale to, čo dostanú členské štáty za e, takéto možno okresanie zrchovanosti, je väčší vplyv na medzinárodnej scéne a preto ďakujem e, e, pánovi Fan Rompojovi a preto vyzývam radu, aby pokračovala v tej koordinácii, ktorou začala minulý týždeň, aby sa to v každom dôsledku prehlbilo. Nemôžu nám v tom brániť emócie. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za váš príhovor. Teraz pani Lívia Jaroka. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja by som chcela veľmi vrele privítať e, vyhlásenie premiéra Maďarska pána Orbána k vytvoreniu stratégie e, Rómov v Európe. E, tento, tento parlament bol hybnou silou tvorby programu na inklúziu Rómov a zúčastnilo sa na debate e, predstaviteľov niekoľko členských štátov. Ja som veľmi rada, že momentálne predsedníctvo sa snaží e, alebo plánuje riešiť tento problém. Inklúzia európskych Rómov, e, tu nejde len o rasizmus a nejakú exkluziu, ale aj o mnohé historické a ekonomické faktory. A preto stratégia Eh, musí vychádzať nielen z etnickej príslušnosti, ale aj z atribútov na ekonomickej a sociálnej úrovni. A eh, pôjde v podstate o boj proti chudobe a eh, to v prospech ľudí, ktorí nie sú Rómami či neromami, ale ktorí jednoducho sa nachádzajú v ťažkej situácii. A tu je potrebné vytvoriť jednoznačné komplexné programy na základe Eh, na základe konkrétnych indikátorov, pričom treba využívať systém viacúrovňového riadenia, a to znamená riadenia na miestnej, teda najnižšej úrovni. Jednoducho ide o to, aby sa prerušila, eh, prerušila reťaz posúvania chudoby z generácie na generáciu a aby mali určitú úlohu aj regióny. Predseda prerušuje rečničku a nabadajú, aby hovorila troška pomalšie. Rečnička pokračuje, ako som povedala, v súčasnosti tí veľmi chudobní ľudia sa stanú možno budúcimi placami daní a niektorí z nich zbohatnú. A pretože sú to plnoprávni občania, európske inštitúcie, mimovládne organizácie, aj samotní Rómovia musia pracovať na ich inklúzii. Európa si jednoducho nemôže dovoliť e, zaznávať túto skupinu vo chvíli, kedy ekonomické a sociálne problémy, ktorým čelí, sú také veľké a dôsledok nekonania by bol naozaj hrozivý. Takže my e, sa musíme snažiť e, o to, aby sme ich začlenili do spoločnosti. Ďakujem veľmi pekne. Vážená pani poslankyňa, teraz dostane e, slovo pán podpredseda Hane Svoboda na minútu 30. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade by som sa chcela obrátiť na komisiu ako osoba, ktorá pri poslednej príležitosti e, veľmi kritizovala komisiu e, v jej postoji e, voči otázke Rómom, teda kritizoval som pána Barosu. Som veľmi rád, že sa to teraz trošku posunulo. Možno, že niektoré tie slova som naozaj nepoložil na, na tie váhy a mm, Možno aj pani Redingová siahla niekedy vedľa, ale stojíme plne za obsahom aktivít komisie. Uh, a mal by som tri otázky na pána Van Rompoja. Vážim si vašu dobrú vôľu, ale niekoľko vecí mi nie je jasných. Poprvé povedali ste, že teraz môžete hovoriť v mene 27 členských štátov s čínskym eh, premiérom, ale čo mu poviete, čo je vlastne naša spoločná línia voči Číne, to som sa nedozvedel. Po druhé, povedali ste, že vypracujete stratégie v oblasti zahraničnej politiky, myslím, že ste eh, nespomenuli komisiu, ale ani parlament, tak k zahranično-politickým stratégiám, najmä k obchodným stratégiám potrebujete aj tento parlament. Takže ako zapojíte parlament do vypracovania zahranično-politickej stratégie a potom po tretie k tomu, čo povedal uh, Grof Amstorf, uh, e, som jeho názor, nemôžeme si predsa nechať e, len tak akceptovať to, čo schválilo OSN, Musíme predsa s nimi hovoriť, musíme sa do toho zapojiť. Čo sa tam vlastne, čo tam vlastne sa nepodarilo? Musíte predsa aj vy ako rada sa vyjadriť, aby sme sa dostali k nášmu právu v OSN vystupovať ako Európska únia. Ďakujem. Ďakujem, pán kolega. A teraz Mariažo Marinescu na minútu 30, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Rada sa zaoberala najprv zahraničným činnosťou Európskej únie, avšak nezabúdajme, že súčasný problém obyvateľstva je práve hospodárska situácia. Je eh, pozitívne, že sa dostalo k dohode, ktorá sa týka európskeho semestra, ale ak nebudeme môcť nájsť tiež sankčné možnosti, tak to nebude užitočné, pretože sankcie musia existovať, avšak nemôžu dvakrát ťažiť eh, občanov kvôli efektívnosti, ale takisto aj kvôli európskej pomoci. E, musia pomôcť prevencie pred výzvami, ktorým čelíme, čeli obyvateľstvo, aby a, a e, netvoriť negatívne dopady. Ďalej, pokiaľ ide o Rómov, všetci musia dodržiavať zákon, všetky členské štáty musia dodržiavať európsku legislatívu tí, čo ju nedodržiavajú, či už ide o občanov alebo o členské štáty, tak musia naozaj e, potom to mať e, dôsledky. Zoberme si e, členské štáty, ktoré vlastne neriešia zásadné e, problémy. Situácia Romov nie je vyriešená, nebude vyriešená, pokiaľ nebude prijatá európska politika v tejto oblasti. Ja som presvedčená, že všetci európsky občania, všetky európske štáty budú môcť vypracovať zoznam e, návrhov na integráciu Rómov. Domnievam sa, že európska politika je akýsi zoznam programov, ako aj opatrenie, ktoré by mali byť identické a zároveň implementované vo všetkých členských štátov. A takisto sa domnievam, že aplikácia tejto myšlienky e, nebude znamenať viac odpovednosti alebo viac peňazí na to vyložené, ale bude e, to potrebovať len viac politickej vole. Korin Wortmann. Ďakujem veľmi pekne. Pani Korin Wortmann-Kohl na minútu 30. Pán predseda, pán predseda Van Rompuy, momentálne je pred vami veľká úloha a to e, vyzdvihnúť Európsku radu e, nad džunglu národných a individuálnych záujmov, vyzdvihnúť jednoducho túto radu nad záujmy tých najväčších štátov. A e, práve vy budete musieť hovoriť tým hlasom jednoty a preniesť nás, nás za hranice krízy. A čo je veľmi dôležité, budete musieť presadzovať ekonomické hospodárenie v Európe. To je úloha e, pomerne nová. Ešte minulý rok by bolo nemožné, aby Európska rada podporila, e, e, podporila takúto myšlienku, podporila posilnenie paktu rastu a stability a podporila napríklad prehlbenie hospodárskej súťaže. Takže um, je to všetko pomerne veľký úspech. Vy uh, máte podporu Európskej komisie, ktorá uh, bude odteraz využívať svoje právo na, na návrhy z vlastnej iniciatívy. A mali by ste toto právo využiť na to, aby sa pritvrdili sankcie a, to je ešte dôležité, to je ešte dôležitejšie, uh, pokiaľ ide o radu, uh, využívať uh, odporúčania Európskej komisie na e, schváľovanie a presadzovanie jednotlivých národných plánov v oblasti hospodárstva a rozpočtov. Pokiaľ e, tieto odporúčania e, budú e, pozitívne či negatívne, pokiaľ budú zamerané na Londýn či Paríž, to je jedno, mali by sa presadzovať. Pretože ináč pak rastu a stability nebude mať zmysel a môžeme ho pokojne potopiť. Takže mm, ja si veľmi cením vaše slova k tejto veci. Rada by totiž mala bdieť nad nezávislosťou. Ďakujem veľmi pekne pani Wortman-Kohl, teraz kolega Gozes. Jedna minúta, prosím. Pán predseda, najprv eh, by som chcel eh, s potešením povedať, že pokiaľ ide o tú otázku Rómov, tie stanoviska sú vyvážené, rozumné a obratené do budúcnosti práve pre riešenie problémov chudoby, v ktorej sa nachádza toto obyvateľstvo. Chcem, pán predseda, potom povedať, eh, že ja som ocenil, ako ste predstavili Eh, to, čo ste vykonali za 8 mesiacov, urobili ste to dôstojne, presne. A eh, myslím, že to je vlastne odrazom toho, čo robí Európa. A takisto aj uh, treba povedať o tej časti, čo vykonal parlament. Hovorili ste o tej spolupráci, hlavne pokiaľ ide o finančný dohľad. To je veľmi dobre, pretože práve parlament chcel zabezpečiť agentúru, ktorá by mala ozajstné európske kompetencie, kde by uh, mohla byť tento finančný dohľad naozaj implementovaný, pretože uh, zoberme si z decembra 2009 postoj rady bol, ECOFINu bol oveľa zdržanlivejší. G20 bude mať európske predsedníctvo cestou Francúzska a je potrebné, aby sme oveľa silnejšie presadzovali jednotne to, čo chceme, aby sme mali konkrétne návrhy do budúcnosti a my s tým rátame, pán predseda, že nám v tom pomôžete. Tabajdi. Ďakujem veľmi pekne, drahý kolega. Teraz pán Čaba Tabajdi na jednu minútu. Barzu van rompuy elnök urat akinek a tevékenységét én nagyon nagy... Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda Van Rompuy, mm, ja osobne sa domnievam, že vaše aktivity sú veľmi dôležité. Postupujete systematicky, postupujete vo vašej práci konzistentne. A e, teraz vám zostáva presvedčiť členské štáty o tom, e, že mm, v oblasti e, riešení pre Rómov. Máte záujem na tom, aby sa vytvorili programy na ich dlhodobejšiu integráciu. My potrebujeme zaviesť takéto iniciatívy, najsprene financovanie a dotiahnuť ich do úspešného konca. Pán Ševčovič, pod, Ševčovič podpredseda komisie, a pán Buzek, predseda parlamentu, by s vami mali spolupracovať na vytvorení monitorovacieho systému, e, ktorého cieľom by bolo v oblasti ekonomického hospodárenia e, zabezpečiť, že členské štáty budú plniť ciele a v oblasti stratégie pre Rómov e, uplatňovanie politik aj na regionálnej úrovni, kde práve sa nachádza tá hlavná moc. Takisto treba zabezpečiť Eh, budovanie hlavných eh, a, hlavných a dobrých cieľov pre Romov. Ďakujem veľmi pekne, pán Charles Goreč na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán, pán Fan Rompuj, my vieme, ako veľmi e, chcete e, zabezpečiť jednotu Európy, tak navonok ako aj vo vnútri. Ale z môjho hľadiska ten spôsob, e, akým členské štáty sú reprezentované na G20, ako aj G27, vlastne vytvára dve kategórie Európanov. Tí, ktorí majú štatút členov a tí, ktorí majú štatút členov, čiže have and have not. Toto je proti jednote Pán prezident eh, Európskej rady, myslím, že najlepší spôsob zabezpečiť eh, eh, ekonomickú koheziu ako aj koordináciu v rámci G20 by bolo, aby bolo, Únia práve bola zastúpená tak zastupcami z jednotlivých inštitúcií ako z rady a nie len zo štyroch členských štátov. Čo chcete v tomto zmysle vykonať? Ďakujem, drahý kolega. Ja by som vás chcel poprosiť kolega, kolegovia, nedvíhate tie modré karty, ak sa nechcete spýtať. Kolega 57, číslo 57, chcete položiť otázku predrečníkovi? Je to otázka? Drahí kolegovia, poprosím vás, tie modré karty sú na otázky. Ak chcete sa zúčastniť e, v spontánnej diskusii v každý aj, tak na to máte tie biele papiere, tie biele karty. Áno, tie, tá modrá karta to je na niečo iné, vysvetľuje trpezlivo pán predseda mám na zozname 25 osôb. 25, áno, takže asi nebude možné vám dať slovo všetkým. Je mi to skutočne veľmi ľúto. Každopádne ďalším rečníkom bude pani Catherine Grease pán Van eh, Rompuy, ja by som vám chcela pripomenúť, že ľudská dôstojnosť je základným pilierom Európskej únie. Avšak eh, vzhľadom na politický uragán minulého týždňa, eh, vzhľadom na tie xenofónne akcie francúzskej vlády, tie sľuby o budúcej diskusie naozaj nesplňujú naše očakávania. Pán, van Rompuy, teraz nestrate tú príležitosť, aby ste naozaj zosobnili tú európsku diplomáciu. Chceme vás vyzvať, aby ste urobili niečo so štátom, ktorý nedodržiava európsku legislatívu. Teraz očakávame konkrétne riešenia, eh, implementáciu už rozhodnutých, odklepnutých stratégií. Naozaj fond a využitie týchto fondov na, tieto, eh, eh, na túto oblasť. Nakoniec by som chcela spomenúť otázku práv a, po, a, práv a povinností, ktoré spomenuli ďalší kolegovia. Keď chcete zapisovať deti do školy, je potrebné, aby tu boli aj školské autobusy, ktoré by ich tam odviezli. To znamená, že E, to musí e, byť zabezpečené. Takže my e, nepotrebujeme o Romoch len stále diskutovať, ale potrebujeme naozaj jasnú politickú vôľu, ktorá by bola jednoznačná. Ďakujem. Uh, thank you. Uh, Ďakujem veľmi pekne, drahý kolega Miroslav Piotrovský. Máte slovo na minútu panie przewodniczący! głównym punktem agendy hlavným bodom programu európskej rady bol, bolo dať nový impulz zahraničnej politike na základe lisabonskej zmluvy ale bohužiaľ je to tak, že oficiálne nenaplánovaná téma predsa len dominovala v tejto diskusii a tentokrát išlo o odsun Romov z niektorých európskych krajín. A to potvrdzuje obavy, ktoré tu už boli a síce, že členské štáty EÚ sa skôr zaoberajú internými problémami než zahraničnou politikou EÚ. Nesmieme definovať len zahraničnú politiku. Samozrejme, že potrebujeme jasné stratégie, ale potrebujeme aj ešte viac. Povedali ste napríklad, že potrebujeme lepšie transatlantické vzťahy a ja dúfam, že summit, ktorý tento rok bude s prezidentom Obamom, dúfam, že tam e, prekonáme tú fóbiu z USA a že sa budeme sústrediť na naše vlastné e, vzťahy e, a že veľmi dôležitou otázkou je odbúranie vízovej politnosti pre všetky členské štáty EÚ. Ďakujem, kolega Paulo Rangel. Jednu minútu. Ja by som chcel v prvom rade e, pánovi Fan Rompojovi poďakovať za výsledok e, zasadnutia Európskej rady a najmä za systematickú snahu, ktorú neustále prejavuje v otázke európskeho ekonomického vládnutia. To je vec, aj e, portugalskí e, poslanci za EPP plne podporujú. A ďalej tiež e, chcem poďakovať komisii za jej snahu, pretože touto snahou podporuje e, budovanie ekonomického vládnutia v Európe, čo je podľa nás znova pozitívne. No a ďalej by som sa chcel vyjadriť k zahraničným vzťahom, a to najmä k tomu, čo sa deje v, v otázke Pakistanu. My plne so, e, prejavujeme plnú solidaritu s Pakistanom, ale mali by sme v každom prípade e, chrániť tie krajiny, ktoré majú určité povinnosti Eh, voči eh, teda svojim zamestnancom. Detská práca to jednoducho nie je možné a eh, tu ide o základné princípy sociálnej istoty. Takže treba podniknúť kroky aj voči Pakistanu, hoci tá krajina bola ťažko postihnutá. Pán predseda, pán komisár,

en las próximas semanas. estar em destaque as graves contradições com que se debate a União Europeia. Quer ser a eh, mais poderosa ja musím povedať, že v Európskej únii panuje niekoľko rozporov. Európska únia chce byť najsilnejšia na svete a chce sa zároveň stavať do roli eh, ochrancu ľudských práv. A potom eh, Francúzi prídu s tým, že Eh, začnú ne- nepohodlných ľudí, dokonca etnika, vyhosťovať zo svojej krajiny. No a eh, tie hlavné mestá, ktoré nepríjmu žiadne opatrenia proti eh, špekulácii v kapitálovej oblasti a voľného kapitálu, tak tie sú vnímané úplne ináč. Tie štáty, ktoré nerešpektujú pravidla paktu a stability, môžu počítať s s nejakým trestom, trestom. Aspoň dúfame, že k tomu dôjde e, neskôr. V tomto vidíme nedostatky liberálnej politiky. A ďalej, e, Pakistan, tam treba podporiť spoluprácu, ale nesmie to ohroziť e, citlivé odvetvia a podniky v krajinách, kde už teraz existujú problémy. V niektorých oblastiach, napríklad v mojej krajine, ide o textilný sektor, tam máme takéto problémy s pakistanskými dovozmi. A my síce musíme bojovať proti chudobe, a musíme sa vyhýbať jej prehlbovaniu, ale nesmie to ísť na úkor zamestnancov a sociálnych práv. Predseda prerušuje rečničku. A teraz posledný rečník. Pa, gospod predsednik Van Rompuy, želim vas spomniti, da smo tik pred dvema pomembnima mednarodnima okoljskima konferencama. E, ja by som chcela povedať, že a teraz pred nami stoja e, dve e, veľmi dôležité medzinárodné konferencie. V oktobri sa bude konať v Japonsku konferencia o biodiverzite a e, druhé veľmi dôležité fórum prebehne v Soule a bude sa týkať klimatických zmien. Toto všetko pod záštitou OSN a Európska únia musí zohrávať aktívnu úlohu. Zároveň um, musíme zabezpečiť, aby naše zahraničné stanovisko bolo v súlade uh, s Um, nejakým jednotným postojom Európskej únie. V Kodani došlo na nešťastie ku komunikovaniu viacerých rôznych stanovisk a to nebolo vôbec dobré uh, z hľadiska dosahovania nejakého jednotného výsledku v rokovaní. Ja sa chcem spýtať, čo rada myslí tým, že budeme teraz hovoriť jedným hlasom, že chceme hovoriť jedným hlasom. Sú uh, hlavy štátov a vlád pripravení uh, prijať konkrétne záväzky k tejto veci? Okay. Uh, Pán podpredseda Európskej komisie. Pán Ševčovič, máte slovo. Thank you, thank you much, Ďakujem, eh, pán predsedajúci. Boli ste ku mne veľmi eh, veľkorysí z hľadiska pridelovaného času. Pokúsim sa eh, byť veľmi stručný, ale predsa len zareagujem na tie štyri, štyri okruhy, ktoré sme preberali dnes do poludnia. Je jasná silná podpora nového strategického postoja voči našim kľúčovým partnerom. Musíme v zvýšenej miere využívať to, čo nám dáva Lisabonská zmluva a takisto musíme viac presadzovať uplatňovať EÚ aj v medzinárodnej politike. Treba využívať synergický efekt zahraničnej politiky. Musíme silnejšie, zaangažovanejšie pôsobiť na národnej úrovni a samozrejme na úrovni EÚ e, vystupovať jedným hlasom. E, pán predseda Van Rompuy e, hovoril o tom, že inštitúcie a lídry členských štátov sú tým duchom EÚ a len tak budú vystupovať jedným hlasom nielen v rámci bilaterálnych kontaktov, ale aj na multilaterálnej pôde. Ak dovolíte niekoľko slov k e, hospodárskému e, riadeniu, Európsky parlament e, podporil myšlienku ďalej napredovať tej líniu, ktoré sme rozbehli túto jar a je tu snaha vybudovať nový a lepší systém. Verím, že veľa ctení poslanci a poslankyne sa budú venovať nielen detálnemu preskumávaniu rozpočtu, ale venovať sa aj otázka zadržanosti, ako to lepšie riadiť a ako e, zlepšiť jeho stav e, e, stav tohto faktoru zadrženosti. Komisia koncom eh, januára eh, vlastne bude prezentovať eh, výsledky prieskumu a to nám ponúkne celkový obraz európskej ekonomiky, situáciu v, v v eh, jednotlivých členských štátoch a v EÚ ako takej. My eh, nezabudáme na eh, význam rastu, ekonomického rastu a zamestnanosti a vlastne k tomu máme arzenál nástrojov stratégie Európa 2020. Chceme akoby uviesť do pohybu to nové vozidlo EÚ na nových kolesách. Chceme mať zdravý rast európskeho hospodárstva. Musíme sa viac venovať zamestnanosti zamestnanosti, zlepšeniu vzdelávania, lepšej politike s mládežou a musíme viac bojovať proti proti chudobe. Potrebujeme eh, mať eh, lepšie hospodárske eh, politiky, ako aj samozrejme tie sociálne politiky, tie musia ísť ruka v ruke. Takže komisia je za to, aby sme rozumne konsolidovali. Čo sa týka externej akčnej služby, hm, baronesa Eštonova jasne tlmočila, že chce vytvoriť profesionálnu zahraničnú službu, ktorá bude tlmočiť hodnoty a silu EÚ EÚ. A treba mať nielen rodovú vyváženosť, ale aj vyváženosť hľadiska zastúpenia inštitúcií členských štátov v zmysle existujúcich dohod. To všetko je veľmi dôležité pri vybudovaní profesionálnej európskej, e, e, európskej akčnej služby. No a jednoducho Takýto je zámer, pravidelne e, budeme informovaní o tom, ako sa to darí e, e, najvyššej predstaviteľke pani Eštonovej. No a v neposlednom rade chcel by som sa poďakovať vám všetkým za vaše, vás, vaše eh, prianie presadzovať európske eh, eh, právo, presadzovať európske hodnoty a zaberať sa otázkou ťažkého osudu rómskeho obyvateľstva. Viac ako 5,9 na no, miliardy sa bolo vydelených vlastne na rímsku populáciu a na ďalšie zraniteľné skupiny. Väčšinou tieto prostriedky prochádzali z Európskeho sociálneho fondu, ale aj z iných zdrojov. Musíme sa lepšie zamyslieť nad tým, ako efektívnejšie využívať finančné zdroje, ktoré máme k dispozícii. Treba účinnejšie ich e, vynakladať a e, primeranejšie. E, preto treba sa akýmisi novými očami pozrieť na a tým zabezpečiť efektívnejšie využívanie zdrojov a zlepšenie situácie oproti minulosti. Ďakujem podpredsedovi. E, Európskej komisie. Teraz dáme e, slovo e, predsedovi Európskej rady. Máte slovo. Najskôr chcem poďakovať všetkým vystupujúcim v debate. Viem, že je veľmi ťažké odpovedať všetkým a je to zároveň veľmi ťažké zosumarizovať do minúty svoje stanovisko. Ja nebudem môcť odpovedať na všetky poznámky, ale niekoľko dôležitých poznámok k dvom kapitolám. Poprvé, e, vonkajšia a zahraničná politika. To je veľmi dlhá cesta. Bola skutočne odvedená veľká práca zo strany pána Solanu, na to často zabúdame. Ja som vám e, vymenoval aj za posledné mesiace spoločné stanoviska. E, ktoré sme pripravili spolu s Európskou úniou, pokiaľ ide o Irán, Stredný východ a takisto aj v otázkach niektorých obchodných tém. Rovnako sme urobili krok vpred, napríklad v našej pozícii v G20. To je najväčšia svetová e, výročná konferencia. A keď ja som ako premiér vstúpil do Európskej rady ešte pred rokom prebiehali e, separované schôdze všetkých členských štátov, e, ktoré e, sú členmi a boli členmi G20 a oni vypracúvali oni spoločné stanovisko. Ja som žiadal, vyžadoval a to sa už teraz stalo skutočnosťou, že treba pripravovať spoločné stanoviska 27 krajín, aj keď všetky krajiny nie sú prítomné v G20 Pán Barózo a ja, my zastupujeme Úniu ako celok a preto musíme mať spoločné stanoviska. Môžem vás ubezpečiť, že e, pri schôdzach G8 a G20 členské štáty a zastúpenie Európskej únie E, majú vždy rovnaké stanoviska, rovnaké posolstva. Sú tam často pozitívne veci, e, často sme dosiahli pokrok a musím vám zdôrazniť, že aj na tejto úrovni došlo k pokroku a opakujem, toto je najväčšia medzinárodná konferencia, ktorá sa pravidelne e, ročne opakuje máme čo robiť, samozrejme, ešte stále e, doznievajú dôsledky kodaňskej traumy. My sme zaujali spoločné stanovisko, vyslali sme spoločné posolstvo, aj keď sa nám nepodarilo presadiť e, naše stanovisko, aj keď sa nepodarilo, aby ho ostatní schválili, ale my si musíme uvedomiť, že v tejto téme strácame všetci, prehrávajú všetci, pretože výsledky sú veľmi neuspokojivé. Takže máme pokroky, ktoré sme dosiahli, ale na druhej strane musíme pracovať ešte stále viac a tým správnym smerom. Odznela tu otázka, aká by bolo moje posolstvo na samite s Čínou. Ja chcem veľmi pozorne, ale nie povrchne, opakujem, pozorne si prečítať všetko, e, čo je napísané v záveroch Európskej rady Samozrejme, že do záverov Európskej rady sa nebude zapisovať stratégia, ktorú treba pripraviť a ktorú, s ktorou treba vlastne e, vystupovať zoči voči našim strategickým partnerom, v tomto prípade čínskym. Ale keď si to prečítate, uvedomíte si, že sú tam nové dôrazy a že je potrebné e, vniesť do tejto témy aj tému reciprocity. Pretože bez toho by sme sa stali e, vo vzťahu k viacerým partnerom žiadateľmi a preto treba prijať tento koncept reciprocity. Európsky parlament je e, vlastne od schválenia Lisabonskej zmluvy e, spolu legislátorom zapája sa Európsky parlament do prípravy medzinárodných zmluv aj medzinárodných obchodných zmluv Takže aj tu na sa dosiahol pokrok, ale treba samozrejme tento pokrok dosiahnuť aj v mnohých iných oblastiach. A teraz pripravujeme oktobrovú radu z USA a my sa musíme dohodnúť, aké posolstvo pán Barózo a ja vyšleme americkému prezidentovi. My sa dohodneme, čo môžeme predniesť v mene únie, v mene 27 štátov. To je, opätovne tu ide, e, ide o cestu správnym smerom, i keď krok za krokom. Ďalšia téma, ekonomická politika. Za posledné dva roky sme viedli veľmi inteligentnú ekonomickú politiku, oveľa inteligentnejšiu ako v minulosti. My sme e, premárnili 10 rokov. M mohli sme konať oveľa včasnejšie v rozpočtovej aj konkurenčnej oblasti. To nám uniklo. a tým, že sme vlastne nekonali tak, máme teraz vďaka tomu problémy. E, finančná kríza to nie je len záchrana bank je tu aj expanzionistická, veľmi riziková politika, e, ku ktorej došlo v roku 2008 a vo veľkej časti roku 2009. Bolo tu riziko narastania rozpočtového deficitu ale od okamihu, keď došlo k opätovnému e, nárastu od začiatku tohto roku, tak od tohto okamihu sme začali e, realizovať politiku rozpočtovej konsolidácie a postupnej redukcie e, rozpočtového deficitu. Nie brutálne, nie e, náhle, ale postupne my sme viedli skutočne veľmi inteligentnú menovú politiku. My sme e, vždy dokázali udržať naše trhy e, v rámci likvidity. Nedošlo k takej situácii, k akej došlo v 30 rokoch, keď vlastne chýbala likvidita. My sme pripravili všetky podmienky preto, aby e, mohlo nastať oživenie. Viedli sme na rozpočtovej aj menovej úrovni opatrnú, múdru politiku a postup, politiku postupných krokov. Prečo? Nie pre plezír, že čo robíme a aby sme mali rozpočtové škrty, nie, nebolo to z plezíru, že sme sa rozhodli pre redukciu dlhov. E, my chceme zabezpečiť e, udržateľný ekonomický rast, ktorý by prinášal svoje plody aj v podobe zamestnanosti. E, my musíme znižovať zamestnanosť. Je tu evidentný sociálny cieľ vo všetkých formách. My to nerobíme z plezíru, že znižujeme deficit a dlh to je jeden z nástrojov a cieľ samozrejme je zamestnanosť a redukcia nezamestnanosti. A ako povedal aj pán podpredseda komisie, aby sme toto všetko e, zarámcovali ešte sociálnejšie, my sme zaintegrovali do našich cieľov na obdobie 2020 boj proti chudobe. Musíme bojovať proti chudobe. My sme tam zapojili výchovné, vzdelávacie politiky, e, zachovávame kohéznu politiku, štrukturálne fondy a dúfam, že to bude zohľadnené aj v finančných perspektívach, ktoré sa pripravujú, aby e, vlastne situácia bola v celej EÚ čo najspravodlivejšia. Teda toto je skutočne ten sociálny cieľ, ktorý je veľmi dôležitý a najdôležitejší. To ostatné sú nástroje. To je všetko, čo som chcel povedať na záver tejto rozpravy. Much, Ďakujem pekne e, pánovi e, predsedovi e, Európskej rady. Ďakujem za mm, túto plodnú diskusiu a teraz prejdeme na ďalšiu veľmi dôležitú tému Európskeho parlamentu a vieme, že e, ďalšia, e, ďalšia Európska rada je v oktobri, takže ďakujem ešte raz pánovi e, predsedovi Európskej rady za vystúpenie. Týmto sme uzavreli eh, tento bod programu a